Dear colleagues, Vážení kolegovia, trochu sme čakali na ďalších členov, ale myslím, že je čas, aby sme začali naše zasadnutie výboru NV a prvým bodom nášho programu je prijatie programu schôdze. Ak nemáte námietky, tak návrh programu môžeme prijať bez zmien. Bod 2. Oznámenia predsedajúceho. Chcem vám oznámiť, že 23. E, septembra bude zasadnutie, ale 24. sa e, zasadnutie zruší, len od 15 do 16.30 bude zasadnutie koordinátorov Mimoriadne stretnutie s predsedom COP21 sa uskutoční v Štrásburku v štvrtok 29. októbra do poludnia, aby sa vymenili e, názory s ministrom e, COP Lorenom Fabiosom, predsedom COP21 a budeme hovoriť o nadsledujúcej konferencii, ktorá sa uskutoční v Paríži v decembri. A takisto chcem oznámiť, že dnes máme tlmočenie e, do 20 jazykov, nemáme estončinu, lotyštinu a galčinu. A e, Teraz e, zápisnica je dostupná v elektronickej podobe a ešte tu budeme mať e, takisto oznámenie, ktoré sa týka oznám, e, odporúčania koordinátorov. To máte k dispozícii elektronicky. Ak nemáte námietky, tak to môžeme prijať. A teraz môžeme prejsť na štvrtý bod nášho programu a to je transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ. Ako viete, máme správu AFKO a my sme pripravili stanovisko a dnes budeme preskúmávať návrh stanoviska. Takže teraz dám slovo našej správodajkyni, kolegyni Nese Childers. Nech sa páči, môžete nám vysvetliť stanovisko správodajcu k tomuto bodu. Kolegovia, ďakujem za slovo. My sme hovorili o tomto spise. Junkrova komisia sa presunula v istých oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu v inštitúciách. Sú tu nové pravidlá, ktoré sa týkajú stretnutí komisorov a riaditeľov, generálnych riaditeľov so zámovými skupinami a toto sa týka aj v oblasti, ktoré sú veľmi dôležité pre prácu nášho výboru. Tiete o zloženie expertných skupín, ktoré poskytujú eh, právnu, technickú a odbornú eh, orientáciu pre komisiu pri návrhovaní legislatívy v oblasti životného prostredia, zdravia, verejného zdravia. A my sme chceli otvoriť vlastné preskúmanie zloženia e, expertných skupín a to viedlo už k oznámeniu, pokiaľ ide o e, výber zloženia e, týchto formácií. Zdá sa, že došlo k istému pokroku a komisia e, chce zachovať e, tie, za, tie predpisy, ktoré prijala v roku 2010, ale tu chýba riešenie chronicky závažných problémov, pokiaľ ide o vyváženosť a zloženie týchto e, komisí. Expertné skupiny majú hrať dôležitú úlohu, majú systematicky zastupovať priemysel, majú vyberať e, svojich členov na základe expertných skúseností a odborných vedomostí a majú podpora, podporovať e, regulačnú prácu komisie vo verejnom záujme. Komisia musí aplikovať adekvátne kritéria na diferenciáciu medzi ekonomickými a neekonomickými aktérmi, aby zabezpečila rovnováhu medzi e, generálnymi riaditeľstvami. A ja si myslím, že si to vyžaduje právne záväzný rámec, ako ho odporúčal aj ombudsman, tak aby tu boli efektívne uplatnené referenčné hodnoty. A preto parlament e, dvakrát za dva roky zmrazil rozpočet na expertné skupiny. Aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, potrebujeme zabezpečiť rovnováhu záujmov. To isté platí aj e, pre prístup k dokumentom a e, pre prístup na zasadnutia expertov. Myslím si, že sa môžeme poučiť eh, zo skúseností VTO, Svetovej eh, zdravotnej organizácie, VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie a iných medzinárodných organizácií a nemali by sme ohrozovať prácu tam, kde je um, riziko. um, stretu záujmov. Ďalšia oblasť, kde máme obavy, je um, neprimeraný vplyv tabakového priemyslu na európskej úrovni. Objavilo sa viacero prípadov, kde bola ohrozená a ovplyvnená ochota komisie zavádzať regulačné predpisy a konkrétne musíme požadovať súlad s článkom 5.3 um, rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v usmerneniach. Od škandálu Dali až k prípadom pašovania a e, takisto v súvislosti s neochotou komisie odhalovať e, podrobnosti o rokovaní s tabakovým priemyslom, môžeme usudzovať, že tu komisia nekoná v súlade s predpismi. Musíme zvážiť, ako majú byť predpisy uplatnené na európskej úrovni. Toto sú veľmi naliehavé otázky, ktoré treba diskutovať aj s kolegami, aby sme mohli predložiť e, návrh na zlepšenie verejnej dôvery v prácu našich inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne a teraz by sme mohli začať e, tieňovým spravodajcom. Nevidím zástupcu z EPP, neviem, či sa chce niekto ujať slova, alebo môžeme dať slovo pani Jirling. Ďakujem, ja hovorím za pána Demesmakera, ktorý je tieňový spravodajca, ale dnes tu nemôže byť a požiadal ma, aby som vystúpila v jeho mene. Budem to čítať, ospravedlňujem sa. Takže ďakujeme pani Childers za prípravu tohto stanoviska. To je veľmi dobré východisko. Pri niektorých odsekoch, ako je 2, to je zástup expertných skupín a 5, to sa týka usmernenia e, Svetovej zdravníckej organizácie. Toto sú veľmi e, vítané e, odporúčania. Slúčenie ďalších odsekov si vyžaduje však vysvetlenie tieňový správodajca chce vysvetlenie k niektorým bodom pre všetky európske inštitúcie. Po druhé, pán Demesmaker súhlasí so spravodajkyňou, že potrebujeme mať prísne kritéria na zabezpečenie nezávislosti vedeckého panelu, tak aby sme mali celú plejadu vedeckých odporúčaní. Takisto potrebujeme mať dobré kritéria na výber, za, výber odborníkov Ehm, pokiaľ ide o pozvaných e, expertov, ehm, môžeme nasledovať príklad Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny. Integrita procesu ehm, nemôže byť však narušená a nemôžeme e, niektoré politické názory si však e, ne, nenašli podporu vedeckých kruhov a komisia by nemala uh, mať obavy konať proti politickým záujmom, ak vedci prichádzajú s inými názormi. Uh, ja by som chcel dodať ešte jednu vec, a síci nemali by sme zabúdať, že nejde len o lobbystov z priemyslu ako tabakový priemysel, ale je tu aj veľmi e, významná lobby mimovládnych organizácií a ja si myslím, že to by malo byť tiež zahrnuté do všetkých našich odporúčaní, ktoré sa týkajú transparentnosti. Ďakujem. A teraz za zelených, e, pani Stajs. Pán Stajs, ďakujem. E, budem hovoriť po anglicky, ospravedlňujem sa, ale ja som tu za Benedikta, ktorý je e, Benedika Javora, ktorý je tieňovým spravodajcom. Víta túto správu a ako vždy ide tu o lobby záujmových skupín, ktoré um, um, vyvíjajú tlak na regulačné aktivity a každý, kto chce uh, urobiť uh, uh úniu menej zdravou, menej bezpečnou, uh, mal by sa obávať regulačných návrhov, ale aj uh, postupov integrita verejných činiteľov a politických inštitúcií, transparentnosť legislatívneho procesu, transparentnosť, vyváženosť zastúpení rôznych záujmov a adekvátne riadenie záujmov sú skutočným záujmom a obavou environmentalistov. Táto správa a stanovisko výboru sú príležitosťou prispieť zo strany životného prostredia, bezpečnosti potravín a verejného zdravia. Myslíme si, že táto správa sa venuje správne tým témam, ktoré sú v centre záujmu tohto výboru. Zákonodarcovia chcú vychádzať z objektívneho vedeckého poznania a dôkazov, a je dôležité, aby tieto vedecké poznatky boli prístupné pre e, príjmanie zákonov. Toto sa totiž dotýka všetkých e, zákonodárnych oblastí, pre ktoré má kompetencie tento výbor a na to treba klásť dôraz. Nie všetky témy sú obsiahnuté v tejto správe. Možno nie je e, prácou tohto výboru, aby sme hovorili aj o etickom kódexe, ale pán kolega Javor je e, podporuje selektívny prístup, ale možno niektoré témy e, idú nad rámec kompetencií tohto výboru. Tu je napríklad rovnováha rôznych záujmov v legislatívnom postupe a táto správa zdôrazňuje, že je tu veľká nerovnováha, pokiaľ ide o jednotlivé záujmy a je to na úkor tých, ktorí vznášajú väčšie a širšie verejné obavy. Pán Javor navrhuje, aby výbor využil príležitosť a formuloval svoje názory na tieto témy. Tí, ktorí obhajujú životné prostredie a verejné zdravie, naozaj majú ťažkú prácu v porovnaní s e, tlakom, ktorý vyvíjajú e, zainteresované strany zo strany priemyslu. Možno naše návrhy by mali byť takisto zahrnuté v stanovisku výbora. Thank you very much and now for the... Ďakujem pekne teraz za FTD pani Hevi. Hedi. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj my Zdieľame tento návrh, ktorý už kolegovia dostali. Nebudem sa zaoberať tým, čo už tu bolo prebrané, najmä skupinou expertov. E, nebudem takisto hovoriť o tlaku lobbystov, ktorý je známy. Ale chcem sa zmieniť o niečom inom ohľadne transparentnosti. Ide tu o prístup k dokumentom, zo strany európskych občanov. Spolu s ďalšími kolegami z hnutia 5 hviezd sme sa pokúsili nedávno získať prístup e, k údajom o výdajoch a nákladoch spoločnosti, ktorá sa zaoberá železničným spojením medzi Turínom a Lyonom. Tieto dokumenty nám však neboli poskytnuté, Nemali sme k ním prístup. V tomto prípade sme použili článok 4 nariadenia 10 z roku 2001. Tam sa hovorí, že k ochrane verejnosti nie je možné, v záujme ochrany verejnosti nie je možné poskytovať isté informácie. Ide o obchodné informácie, o niektoré geografické aspekty alebo osobné údaje, ale aký záujem občanov sa v tomto prípade chráni, ak neposkytneme tieto informácie. Ide tu o niekoľko málo ľudí, ktorí sa zúčastňujú projektu, proti ktorému vládne veľký odpor? Voľný výklad tohto článku podľa nás ide proti princípom transparentnosti, najmä ak hovoríme o verejných prostriedkoch, pretože tieto projekty sú financované z verejných prostriedkov. No a do tejto správy z vlastnej iniciatívy by sme tento fakt chceli začleniť. Ide tu o správu peňazí európskych daňových poplatníkov, no a preto sa k tomu musíme správať transparentne. Chcela by som zdôrazniť aj prístup k informácii, ktoré sa týkajú priestupkových konaní. Aj tam panuje veľký zmetok. Občania, ale ani my v inštitúciách nemáme prístup k týmto dokumentom ohľadne priesúbkových konaní alebo konaní, ktoré sa týkajú porušenia zmluv. No a to je niečo, čo by sme chceli do toho pôvodného textu tiež začleniť. Ďakujem. A pani Dublana. <clears throat> Vážený pán predseda, ďakujem. Vítam návrh stanoviska spravodajcu k tejto téme, ktorý sa tavia takisto na expertoch a ich stanoviskách. Musíme si uvedomiť, že e, konflikt záujmov, e, záujmových skupín nie je zanedbateľný pri príjmaní politických rozhodnutí. E, kedy sa nám to podarilo zvrátiť, bol by to veľmi silný akt transparentnosti. Návrh stanoviska E, sa nesnaží zdôrazňovať ďalšie aspekty, menovú zahraničnú politiku a tak ďalej. Európske e, inštitúcie reagujú hystericky k ruským témam, ale e, zakazujú niek, e, niek, e, vstup niektorým e, e, ruským občanom. Ale sú inštitúcie e, transparentné, keď nám neumožňujú prístup k Atlant- transatlantickej dohode pretože e, sme sa na tom nedohodli. Sú európske inštitúcie zodpovedné za to, keď Luxemburg e, chce otvárať dvere utečencom, alebo keď e, vidíme situáciu, aká vládne Goldman Sachs, veľa občanov členských štátov očakávajú odpovede aj na tieto otázky. Thank you very much. I don't know if there are other... Ďakujem pekne. Neviem, či niektorí ďalší kolegovia sa ešte chcú ujať slovo. My si budeme. Nikoho nevidím. Teraz eh, by som dal slovo pani eh, by som dal slovo komisii, eh, pánovi Klausovi, ktorý mi má vysvetliť stanovisko komisie k nášmu návrhu uznesenia, náš návrh stanoviska k uzneseniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Počujete ma? Komisia podporuje priority z pravodajkyne pani Childress, ktorý uviedla vo svojom návrhu stanoviska, ale zároveň si myslíme, že existujúci rámec, ktorý už máme, už predstavuje dosť dobrý rámec a možno, že či je, došlo k nedorozumeniu, pretože to, čo máme, to je záväzné a bolo to prijaté aj komisiou a je to záväzné na každého jedne, pre každého jedného úradníka, zamestnanca Európskej komisie a my ehm, a ďalej by sme, radi by sme videli lepšie, zlepšenia v systéme a bolo to zdôraznené aj v liste ombudsmanovi 29. mája. Ja môžem uvieť niekoľko príkladov, že keď napríklad sa uvažuje o registri expertných skupín komisie, plánujeme nový register expertných skupín od prvej štvrtiny budúceho roku, prvého štúd roka Taktiež pripravujeme novú špecifikáciu typov členov, novú kategorizáciu záujmov a e, oblasti ich záujmov, čo bude oveľa zmysluplnejšie než ten register, ktorý máme dnes. A potom dôležitá novinka vo vzťahu k tomuto registruje, že pre tých členov, ktorí zastupujú E, spoločný záujem alebo nejakú spoločnosť alebo mimovládnu organizáciu, takíto členovia budú musieť byť registrovaní v registri e, pre transparentnosť, takže to bude pre e, prepojenie týchto dvoch, to bude nová vlastnosť a to bude platiť tak pre existujúcich členov skupín, ako aj nových členov budúcich skupín. To je ďalšia novinka, ale potom sú tu ďalšie veci. Komisia by chcela zaviesť povinné e, eh, prihlás, prihlášky, čiže dnes napríklad je taký systém, eh, bude musieť sa viesť, eh, budú sa však musieť robiť e, otvorené povinné súťaže verejné, ktoré budú publikované v registri expertných skupín. A po tretie, ale pani Childress o tomto hovorila, inovácie eh, obsahujú zavedenie detailných detailov pre eh, nové pravidlá expertných skupín. Takže budeme mať definíciu, kde zadefinujeme presne význam konfliktu záujmov, čo to znamená a zavedieme pre žiadateľov, pre členov, ktorí zastupujú buď spoločný záujem alebo nejakú organizáciu, aby tam bola povinnosť vyplniť e, vyhlásenie o konflikte záujmov a tieto, toto bude mimoriadne detailné aj z hľadiska toho, akú odbornosť zastupujú a s čím chcú prispieť a potom bude komisia vykoná vyhodnotenie na báze toho vyhlásenia o konflikte záujmov a posúdi, že či ich žiadosť je prijatá alebo nie. A takéto formuláre, ktoré budú vyplňať žiadatelia, či to takisto bude súčasťou registra odborných skupín. Keďže stále ešte hovoríme o expertných skupinách či odborných skupinách, je tu taký detail, pokiaľ ide o vybalancovaný prístup. Komisia plne sa snaží podporiť e, to, aby tam bola rozman- rozmanité e, záujmy, ale nemôže to byť tiež iba čisto aritmetický veľká úloha. To isté ste zdôraznil aj ombudsman. My sme takisto to zdôraznili, keď sme pripravovali horizontálne pravidlá, že pokiaľ ideme po vyváženom zložení odborníkov a chceme mať vyváženosť aj geografickú, musím to zdôrazniť, že to sa dá robiť len po určitú hranicu my sme takýmto spôsobom vlastne fungovali aj v minulých rokoch, ale mali tu určité nedostatky v niektorých skupinách a my sme skúmali množstvo skupín a často buď sa nám podarilo napraviť situáciu, ale často údaje, s ktorými sme pracovali, vonkoncom nehovorili v, o tom, že tu je nejaká nevyváž, že tu je nejaké nevyvážené zloženie. Potom sme takisto aj detálne analyzovali situáciu a tá často vyzerá v realite inak, než, sa, než na papieri, alebo ako sa hovorí. Takže chcem povedať, že my plne podporíme tento princíp, ale je potom treba ísť krok za krokom, respektíve prípad od prípadu a dôkladne situáciu posúdiť. Takže to, čo hovorí pani Čilčec v jej návrhu stanoviska, tam, tam sa hovorí, že komisia má dobrý systém zvládania článku 5 3 a máme aj systém, kedy je možné zvolať eh, na ad hoc základe účastníkov do expertnej skupiny. A potom posledná vec, pokiaľ ide o agentúry, komisia pri, spolu s agentúrami v roku 2013 pripravila detailné usmernenia, ako majú riešiť agentúry otázku konfliktu záujmov. A sú tam rôzne tie agentúry, sú niektoré agentúry, ktoré vykonávajú e, príkazy komisie, sú niektoré agentúry, ktoré majú svoje vlastné regulačné právomoci, potom sú agentúry, ktoré sú len pozorovateľské e, orgány. Čiže aj e, to, toto má určité rôzne potreby, alebo tieto agentúry majú rôzne potreby a majú rôzne, pretože niektoré sú naozaj samostatný, majú samostatnú právnu subjektivitu a potom musia upla- budú musieť uplatňovať tieto isté usmernenia, o ktorých som teraz hovoril. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem teraz. Ešte dám slovo na záver našej spravodajkyni, kým túto tému uzavrieme. Ďakujem pekne. Len niekoľko pripomienok eh, k tým, ktorí prispeli do tejto diskusie. Otázka mimovládnych organizácií. Áno. Všetky e, mimovládne organizácie sú časťou procesu, hovorilo o tom aj ECR, ale myslím si, že je ich názor, je iný názor než názor verejnosti alebo e, súkromného sektoru. A Ja by som chcela povedať pánovi Stásovi, e, poslancovi za zeleného spravodajcu. My často hovoríme o morálnom kódexe vo vzťahu k správaniu sa napríklad tabakového lobby, tabakovej lobby a napríklad taká myšlienka morálneho kondexu, že musí mať určitú vyváženosť verejných a súkromných záujmov. Vlastne o tom komisia hovorila, e, ako keby bolo š- všetko v poriadku a vonkoncom tomu tak nie je. A je treba na to poukázať, pretože naozaj e, je tu veľký verejný záujem, naozaj je prehráva veľmi vo vzťahu k súkromnému sektoru, ktorý je oveľa agresívnejší a myslím si, že v prípade e, tabakovej lobby a tých usmer, usmernenia FCTC tam naozaj je to jednoznačné a ja si myslím, že tu niečo nesprávne je je a myslím si, že tá rovnováha medzi verejným a súkromným záujmom je jednou z najväčších tém a problémov, ktoré je treba vyriešiť v akomkoľvek rámci a musí to byť aj povinné. Nie je to iba otázka nejakého aritmetického cvičenia, na čo sme, vidíme, že sa to snaží tu byť akoby zredukované čisto na čísla, vonkoncom tomu nie je tak. Ďakujem pekne komisii aj za vysvetlenie a iste aj my, keď sa snažíme pretlačiť zmenu, a e, viem, že my, to, my sme toho stimulom zatiaľ ešte tam nie ste na konci tej cesty, nie je to tak, ako by to malo byť. Každý, kto pracoval s expertnou skupinou alebo pracoval na nejakých e, materiáloch, kde, e, sa, kde boli proti sebe postavené záujmy verejnosti oproti lobbyingu v e, priemyslu, tak aj keď ste poslancom iba niekoľko týždňov, ako som tomu bola ja, hneď som, bola, som cítila, že ako ma zahlčili záujmy verejné, e, súkromného sektoru v porovnaní s verejným. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz musíme termín na pred predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 29. septembra. Hlasovať budeme v našom výbore 9. novembra a vo výbore AFKO sa ma bude hlasovať v januári 2016. Môžeme teraz uzavrieť túto tému a prejsť na ďalší bod programu. E, to je námietka voči pravidlu 106 e, rozšírenie platnosti účinnej látky glyfozátu. Bol tu bol tu bola tu námietka od GUE a dala by som hneď slovo pani Katarížine konečne, aby vysvetlila tému. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Návrh e, nariadenia komisie číslo 540 lomene 2011 ohľadne predlženia schválenia používania niektorých e, chemických látok sa týka 21 chemických látok, ktorých používanie bude predlžené o 6 mesiacov. Patrí medzi ne aj glyfosfát, ktorý VHO v marci 2015 označila ako karcinogen kategórie 2A. Na kontamináciu ľudského tela, pomalú kontamináciu upozorňovala e, už organizácia e, správcov zeme v roku 2014. Glyfosfát je najpredávanejším pesticídom na svete a každý, kto má v záhrade trávnik, s ním prišiel do styku. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ktorá e, je špecializovanou agentúrou VHO 29. E, júla tohto roku, E, zahradila glyfosfát na zoznam možných karcinogénov. Komisia mala znova túto látku a ďalšie pesticídy posúdiť v roku 2012, namiesto toho len predlžila ich povolenie. Myslím si, že nie som sama v tejto sále. Kto si myslí, že viac ako tri roky potom, ako komisia mala predložiť svoju vlastnú správu včas, a to za situácie, keď E, ohľadne týchto látok e, panujú pochybnosti ohľadne ich vplyvu na zdravie. To, že EFSA predloží svoju správu až koncom novembra, nie je pre nás relevantným argumentom, lebo to nemá žiadny vplyv na to, že niekoľko nezávislých subjektov a organizácií označilo glyfosfát za zdraviu nebezpečnú a karcinogénnu látku. My nemôžeme čakať na to, kým sa komisie alebo S uráči a predloží nám závery, ktorými už disponujeme. A to zvlášť za situácie, keď stály e, výbor pre potraviny a krmy vám má zasadať až 11. a 12. decembra, čo je príliš skoro po predložení hodnotiacej správy, takže nebudem môcť vydať k tejto veci žiadne rozhodnutie. Ak nebudeme konať, tak bude hroziť, že používanie týchto chemických látok vzhľadom na tieto znepokojúce poznatky aj na to, že na pôde tohto výboru sa snažíme dlho bojovať proti rizikám endokrinných disruptorov, vás chcem požiadať, aby ste náš návrh podporili a predloženie schválenia používania glyfosfátu a ďalších škodlivých látok ďalej nepodporovali a zabránili komisii v jej postupe. Žiadam vás, aby ste podporili silné a jasné vyhlásenie, ktoré budú musieť komisia aj členské štáty pri rozhodovaní zohľadniť. Nakoniec nie je rozhodujúce, či dôjde k predlženiu používania týchto látok o 6 mesiacov alebo nie. Podstatné je to, aby sme dnes vytvorili dostatočný tlak na komisiu a členské štáty tak, aby tieto potenciálne nebezpečné látky boli e, preskúmané a prípadne zakázané. Žiadam vás o to aj na základe princípu predbežnej opatrnosti a ochrany, ktorým sa riadíme tam, e, kde panuje vedecká neistota. E, tento princíp už bol niekoľkokrát použitý za účelom ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia s ďalšími detailami ochrany životného pr- e, e, tejto problematiky vás e, oboznámi moja kolegyňa Ania Hazeka. Teším sa na debatu s vami a verím, že chápete naliehavosť nášho postupu a popoludní podporíte tento náš návrh. OK. Uh, now we have... A teraz Ďakujem. Máme tu niekoľko žiadostí o slovo. Pani Girling. Áno, ďakujem, pán predseda. Máme tu oficiálneho tieňového spravodajcu, ktorý asi by mal dostať slovo prvý, ale ja rada budem hovoriť, ak mi to umožníte. Right. Um, I'd like to uh, make a couple of points on this. Takže niekoľko pripomienok. Ja ako aj ostatní sme sa na túto štúdiu IARC pozreli. Áno, stanovuje sa tam, že e, je to e, pravdepodobne, e, teda je to anglický výraz probably, nie je to definitívne rozhodnutie, prebieha tam istý proces, táto látka sa hodnotí a toto hodnotie by sa malo skončiť do konca roku. Takže mm, tá žiadosť je, aby sme o 6 mesiacov predlžili možnosť používania, aby sa tá správa mohla vypracovať a vzhľadom na súčasnú situáciu s na, našim stanoviskom, to je prevádzkové nariadenie, tam nemáme žiadnu právomoc iba sa vyjadrujeme k jednému aspektu, na ktorý sa treba ešte viac zamerať. Čiže aký je tu zmysel, ak sa na to už niekto zameria, to už sa stalo, táto látka sa teraz analizuje, zaoberá sa tým EFSA. Takže ja to vidím tak, že niekto tu hovorí, že by to e, mohla byť príležitosť na to, aby sa to zmenilo E, tu ide skôr o administratívnu záležitosť a mňa trochu znepokojuje to, že počúvam vety, ako tu odzneli a síce, že by sme sa mali na to aspoň pozrieť, ako to bude, ak to nebude odsúhlasené a ak táto e, látka glyfosát nebude schválená. Ale veď tu už prebehlo veľa testov počas mnohých rokov a táto agentúra je jednou z posledných, ktoré sa tým zaoberali. Už to bolo podrobené dlhému procesu analýz a ako povedala pani Konečná, mali by sme sa na to pozrieť a aby sme to zakázali. Neviem, neviem, či toto je presne naša úloha zakazovať niečo na základe nejakej správy. Myslím, že našou povinnosťou je pozrieť E, si vedecké dôkazy a uchopiť ich tak, aby sme e, si zachovali aj dôveryhodnosť, aby sme tu mali naozajstné štúdie, reflexie, skutočný rozhodovací proces. A ja si myslím, že táto námietka to tak trošku podkopáva, pretože keď sa pozrieme na správu IARC, tak e, tu nejde o zhodnotenie rizika, ale e, tam sa skôr zaoberajú expozíciou a množstvu, e, ktorému by človek nemal byť vystavený. Áno, je tam istá analýza, ale nie je definitívna. Takže myslím si, že nie je správne, aby sme tento proces takýmto spôsobom využili na to, aby sme si podkopávali našu vlastnú dôveryhodnosť ako výbor a preto by sme mali tento návrh zamietnúť. Ďakujem teraz Peter Líze. Áno, ďakujem. Aj my tu máme tieňovú správodajkyňu. Ak bude možné, tak by som e, bol rád, keby sa vyjadrila prvá za EPP. Problém je, že nemáme zoznam spravodajcov, tieňových spravodajcov, Takže nech sa páči, dáma vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovou spravodajkyňou za EPP. Moja predrečnička tu už veľa povedala a ja plne zdieľam to, čo povedala. Myslím si, že preto, aby sme si zachovali dôveryhodnosť, tak musíme počkať, kým sa analýzy skončia a príjmu sa závery z ESA, skôr ako príjmeme také stan- stanovisko, ktoré navrhuje správodajkyňa. A práve tá správa EFSA bola e, odložená o niekoľko mesiacov, aby sme dostali dôveryhodné výsledky ohľadne vplyvov na rozvoj rakoviny, ktoré klasifikujú glyfosfát medzi pravdepodobné e, karcinogény. Takže také opatrenia, aké navrhuje spravodajkyňa na základe záverov, ktoré uvádza, to nie je E, je to trochu pochybné a možno aj kontraproduktívne. My sme preto proti tomu a nebudeme sa riadiť návrhom spravodajky. Ďakujem. Ďakujem. Pán Poc. Áno. Ďakujem. Ja podporujem pani Konečnú v jej výhradách na jednej strane môžeme ľahko súhlasiť s argumentami kolegyne Julie Kerling. Ja jej argumentom rozumiem a súhlasím, že toto bolo hodnotené už celé roky od roku 2012, takže už tu máme také isté oneskorenie v rokovaniach a hodnoteniach. Áno, môže toto hodnotenie byť istým spôsobom spochybnené, najmä to ARC. Je tu celý rad nejasností, aj pokiaľ ide o hodnotenie Nemeckého inštitútu, ktorý je zodpovedný za nové hodnotenie, lebo Nemecko bolo spravodajskou krajinou na rade, a možno si na to spomeniete. Nikto však nevie, kto je autorom, ktoré výbory e, sa toho budú zúčastňovať, takže všetko sa dá veľmi ľahko spochybniť. Ja teda podporujem to, čo hovorila pani Konečná, nielen z tých dôvodov, ktoré som tu uviedol, ale aj preto, aby sme zabránili DG Sante pri predlžovaní tohto schváľovania, lebo sa to týka takmer všetkých pesticídov, pretože tento program beží od roku 2008 a umožňuje používať 88 zakázaných pesticídov, používať potom, e, čo sa o tom vyjednávalo s priemyslom a komisia teraz hrozí tým, že komisii hrozí, že vlastne dôjde k mnohým súdnym e, prípadom. Schváľovanie už bolo odložené, doba používania bola predložená do roku 2012, potom do roku 2015 a to umožňuje priemyslu voľný vstup na trh bez toho, aby zabezpečili, že to bude bezpečný na substancia. Takže myslím si, že tu musíme vyvinúť tlak na DŽ Sante, aby sa takáto ilegálna prax zastavila, a preto ja veľmi silne návrh podporím. Ďakujem, pán predsel. Áno, ďakujem. Glyfosát je substancia a spôsobuje reakciu medzi viacerými substanciami, a pokiaľ viem, môže vyvolať rakovinu. Okrem toho, základný produkt glyfos, glyfosfát môže spôsobiť rakovinu prsnej žľazy a je zodpovedný za syntézu estrogénu, to znamená, že je súčasťou látok, ktoré môžu poškodiť hormonálnu štruktúru e, ľudských bytostí. A preto by som chcel ešte pripomenúť, že my musíme prijať na seba zodpovednosť pred spotrebiteľmi. Treba sa vyhnúť veľkým rizikám, ktoré už boli preukázané a tie tu boli preukázané najmä pre ľudské zdravie a najmä pre deti, pre plody a pre e, kojencov, pre malé bábetka, pretože to má e, vlastne, pretože sa to dostáva do materského mlieka. No a preto si nemyslím, že by bolo odôvodnené, aby sme rozšírili jeho používanie takto o ďalších 6 mesiacov. Ja súhlasím s pani Gerlin. Treba e, sa skôr, treba skôr požiadať o prerušenie používania a keď budeme disponovať vedeckými závermi, tak potom môže dôjsť go opätovnému, opätovnému e, použitiu. Ja budem hlasovať za tento návrh. Ďakujem. Pani Miller. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že tu sa miešajú dve veci. Na jednej strane je tu technická právna záležitosť, to znamená, že ak, že či komisia e, prekročila svoje právomoci, pokiaľ ide o vydanie po, povolenia na používanie niektorých fitosanitárnych výrobkov a potom samotný glyfosát, e, ktorý musí, či má byť vlastne predmetom predlženia alebo nie. Ja si myslím, že musíme tieto dve veci odlišovať. Komisia postupovala správne, pokiaľ ide o legislatívny návrh, pokiaľ ide o tieto e, pesticídy. 1149 2009 hovorí o možnosti predlženia a navyše toto 6-mesačné predlženie je dôležité, preto aby sa dokončili laboratórne testy týchto látok e, správnym spôsobom. Ja si myslím, že vzhľadom na 10ročia týchto 6 mesiacov nie je dramatické obdobie. Vieme, že EFSA e, predloží svoju správu koncom októbra a Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny vo svojom hodnotení v júli už svoje stanovisko vyjadrila. Nemožno vylúčiť, že tu budeme mať návrh e, komisie do konca tohto roka. A preto si myslím, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sa táto látka nedostala na trh a teda mali by sme sa zákazu na 6 mesiacov vyhnúť. A keď budeme mať výsledky, tak tam by sme mali postupovať tak, aby práca bola vedená v EFSA a v jednotlivých členských štátoch. Teda nemáme tieto dve otázky miešať a preto si myslím, že tento návrh na pozastavenie musíme e, zamietnúť. A pokiaľ ide o prieni glyfosátu do materského mlieka, ja osobne nepoznám žiadne dieťa, ktoré by vypilo 3000 litrov mlieka za deň. Ďakujem. Pán Rozling. Áno, drahí kolegovia, ja môžem povedať, že v Nemecku e, bola dokázaná prítomnosť glyfosátu e, v materskom mlieku. To sa jednoducho nedá zaprieť. Áno, je to fakt, ale pozrime sa, aké hodnotenia tu máme. Minulý rok došlo e, k vyjadreniu expertov, ktorí povedali, že táto látka nie je nebezpečná, ale musíme byť čestní. V Nemecku prebieha debata, veľmi taká vášnivá, e, o, o správe, ktorú nám predložilo Medzinárodné výskumné stredisko pre rakovinu. A preto e, si môžeme položiť otázku, že či máme predstavovať, alebo či máme používať E, tie výsledky, ktoré sa objavili v novinách, či sú naozaj dôveryhodné. Takže treba naozaj tieto veci veľmi dôkladne zvážiť. Ja si myslím, že EFSA bude teraz postupovať a vyhodnocovať veci rozumne. Aspoň tak dúfam a podporujem tých, ktorí hovoria, že potrebujeme presné údaje z OMS, z VTO, Týmito údajmi zatiaľ nedisponujeme, čo je poľutovania hodné. A ak e, Medzinárodná zdravotnícká organizácia naozaj potvrdí, že glyfosfát e, môže spôsobovať rakoviny, musím, budeme musieť z toho vyvodiť e, príslušné závery. A keď dôjdeme k výsledku, že hodnotenie e, rizika treba opätovne zhodnotiť, tak bude potrebné stiahnuť e, ten, túto látku z trhu. E, o tom nie je žiadnych pochybností. A ja ako zástupca zelených, mne sa vôbec nepáči táto 6-mesačná čakacia lehota, ale v každom prípade musíme čakať na údaje Medzinárodnej zdravotníckej organizácie. E, to je poprvé hovoríme tu o používaní glyfosfátu v priemysle a to má potom veľký dopad na e, biologickú rôznorodosť, keď vidíme, že ako sa používa ako pesticíd. To je skutočnosť, ktorú nemôžeme ignorovať. Takže teraz musíme len dúfať, že nové vyhodnotenie potvrdí naše obavia dôjde k zákazu tejto látky. Ďakujem. Pán Hevi. Um, io sostengo um, assolutamente la proposta della collega Konečná. E... Ja plne podporujem návrh uh, kolegyne a myslím si, že nemá význam, aby sme ďalej čakali a oddialovali Mm, rozhodnutie. V Európe je viacero regiónov, ktoré už uplatňujú zákaz tejto látky. Napríklad Bolzano má absolútny zákaz používania tejto látky na verejných priestranstvách. Je tu zákaz predaja e, súkromníkom. Máme údaje, možno nie sú konečné, ale už to, že je tu pochybnosť o toxickej povahe a o nebezpečenstve pre zdravie, už táto pochybnosť by nás mala primeť, aby sme e, uvažovali a robili kroky na zákaz tejto látky. Myslím si, že toto predlženie je neuveriteľné. Aj v Kalifornii sa rozbehla diskusia o zahrnutí nálepky, e, ktorá bude hovoriť pravdepodobne karcinogénna e, o niektorej látke. Teda e, my vieme, o ako nebezpečenstvo tu ide a napríklad v Taliansku je nárast výrobkov, ktoré sú takto označované. Je tu teda cesta, ako postupovať úplne iným spôsobom. A myslím si, že nastal čas, aby sme naozaj vážne hovorili o tejto téme a aby sme sa posunuli smerom k zákazu e, tejto látky. Ďakujem. A teraz pani Dornan. Ďakujem. Tento glyfosát je veľmi nebezpečná látka a náš parlament musí zabezpečiť kontrolu právomocí komisie. Ja vítam E, šírku návrhu, e, lebo tento e, projekt obsluhuje, zlo, obsluhuje glyfozát v rámci, v rámci pesticídu, ktorý sa aplikuje na geneticky modifikované rastliny, môže spôsobiť rakovinu a endokrinologické problémy. A ja by som bola za to, aby 2, 4D sme na tento zoznam pridali. Bolo mi povedané, že e, ten tam netreba pridávať, ale nakoniec som si všimla, že tento e, výrobok tam bol citovaný. Ale ja to nelutujem, pretože mojim jediným cieľom tu je slúžiť verejnému záujmu a preto ja e, plne podporujem tento návrh uznesenia. Thank you very much. And now Peter Lise. Ďakujem, teraz Peter Lise. Áno, ďakujem pán predseda. Chcem eh, sa eh, pripojiť eh, k, k kolegom, ktorí hovorili o tom, že máme určité vedecké dôkazy a stanoviská a komisia zozbiera tieto vedecké poznatky a pri, vykoná podrobnú analýzu. Myslím si, že to dáva zmysel, že je to rozumné a pozorne som počúval aj pani Oisling a hovorila o tom, že keď EFSA a komisia vykonajú svoju analýzu, tak táto látka bude zak- zakázaná. Nie som si tým takto istý, ale 6-mesačné obdobie treba dať k dispozícii na túto analýzu. Diskusia o rozhodnutí BFR eh, Nemeckého inštitútu je tiež e, jasné, ja poznám túto prácu, ale neprikláňam sa k tomuto kritickému hodnoteniu. Tu potrebujeme vedecké analýzy. Existuje už vyše 100 um, e, vedeckých príspevkov, tieto treba naozaj analyzovať a takisto e, sú aj vedecké články v odborných časopisoch. Toto je teda základ, na ktorom sa dá pracovať a myslím si, že um, netreba mm, nič uh, urychlovať. A mm, takisto, pokiaľ ide o riziko, dostali sme mnohé odporúčania, ktoré sa prihovárali za zákaz, ale tu by som postupoval obozretne, ak BVR povie, že toto riziko je Eh, primerané. Mm, treba eh, samozrejme zvážiť aj to, či je tu nejaký vplyv eh, priemyslu. A keď sa hovorí, že potrebujeme úplne nové polnohospodárstvo, to je určite diskusia, ktorú môžeme viesť, ale určite to nevyriešime v priebehu 3-4 mesiacov. A pani Konečná a ďalší chcú, aby k tomu zákazu došlo hneď v nasledujúcich mesiacoch, ale ja si myslím, že e, za takýto čas nevybudujeme úplne nové ekologické polnohospodárstvo v Európe. E, spolkový nemecký inštitút pre e, výskum rizika BFR takisto e, nepríde e, unáhlenie k nejakým záverom a VFR potrebuje istý čas a ak e, navrhne obmedzenie, myslím si, že v tomto prípade sa môže používať v kombinácii s inými látkami, mm, s talozamínmi a inými látkami a e, zatiaľ bolo stanovisko, že keď sa používa v primeraných koncentráciách e, s podobnými látkami, tak e, táto látka je prípustná, ale tu chcem požiadať komisiu, aby nám povedala, či uvažuje aj týmto smerom. Myslím si, že dnes popoludní by sme túto stanovisko nemali podporiť. Mali by sme predlžiť a prehlbiť našu diskusiu. Mali by sme prizvať odborníkov z VHO, z BFR a celú túto tému by sme mali naozaj starostlivo zvážiť. Ďakujem. Teraz pani Jazekamp. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovia. Od schválenia eh, glyfozátu eh, vždy vyvolával pochybnosti a vyšlo sa tu zo starého nariadenia z roku 2002, eh, kde sa vychádzalo zo veľmi starého výskumu. Ja chápem, že mnohí kolegovia sa vyjadrujú kriticky na eh, adresu výskumu IARC, ale rovnako kriticky by sme sa mohli stávať ku všetkým, všetkým výsledkom výskumov, pokiaľ ide o pesto, pesticídy. A pán predseda, v medzičase prebehlo aj veľa nezávislých štúdií glyfozátu a tieto nezávislé štúdie skúmali vplyv glyfozátu na ľudské zdravie a životné prostredie. A zdá sa, že mnohí vedia ehm, o týchto výskumoch, vedia o tom, že o štúdiách IARC sa veľa diskutovalo a Teraz e, sa dostalo k záverom, že glyfosát je pravdepodobne karcinogénny a myslíme si, že toto je veľmi závažná vec, už keď hovoríme o pravdepodobnosti. Výskum v 18 e, európskych krajinách ukazuje, že 44% občanov má stopy glyfozátu v tele. Takisto prebehol výskum vody a 25 vodných vzoriek malo veľmi vysoký objem glyfozátu. A toto by sme nemali tolerovať. Je veľmi dôležité, aby parlament vyslal už teraz veľmi jasný a silný signál. Niektorí členovia výboru navrhujú, aby sme počkali a navrhujú hlasovať proti návrhu uznesenia a dať komisii viac času, ale myslíme si, že komisia mala dosť času a my nechceme vysielať komisii nesprávny signál. 6-mesačné obdobie e, na preskúmanie výsledkov výskumu IARC a ešte dlhšie obdobie skúmania výsledkov výskumu VHO. Myslím si, že to je príliš dlhá doba. Takže myslíme si, že po každom výskume musí byť ešte <clears throat> ďalšie skúmanie zo strany EFSA, a ja neviem, ako dlho ešte budeme čakať. Je dôležité, aby sme chránili životné prostredie pre našich občanov a aby sme to robili lepšie, než to robí priemysel. To je predsa úloha nás tu v parlamente. A to, že komisia žiada o viac času, je nepriateľné. My musíme uplatniť princíp prevencie a obozretnosti. A s ohľadom na to nemôžeme súhlasiť s predlžením obdobia. Ehm, hovorí, e, kolega povedal, že neexistuje e, dôkaz o kombinácii glyfozátu s ďalšími látkami. My sa domnievame, že takéto koktejly sú mimoriadne nebezpečné a glyfozát e, sa používa aj v kombinácii DVID a táto látka je takisto karcinogénna a poškodzuje hormóny, e, je známa aj z vietnamskej vojny. A tieto látky sa používajú v kombinácii ako pesticídy v, na ochranu geneticky modifikovaných organizmov. Teda tu je naozaj veľké riziko, je tu obava zo strany vedcov, lekárov, biologov a preto žiadame, ani DVI, aby ani DVID látka nebola už používaná. Je dôležité, aby obidve tieto látky boli stiahnuté z trhu a preto sa obraciam na komisiu a <clears throat> žiadam, a robím to demokratickým spôsobom a žiadam, aby komisia naozaj robila kroky na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Ďakujem. Teraz pani Somer. Ďakujem. Naučila som sa, že herbicid nie je pesticíd, ako nám povedala komisia. No. Ja sa chcem pripojiť k tým, ktorí nabádajú k e, istej obozretnosti. Zdá sa mi predčasné, aby sme už e, takto urýchlene zaviedli zákaz. Glyfozát je veľmi dôležitá látka a myslím si, že vždy platí, e, že dôležitá je dávka. A či ide o pesticíd alebo herbicíd. Ide tu jednoducho o látku, ktorá ničí e, burinu, môžeme to robiť aj ručne. A mm, ja sa spolíham aj na výskum BFR Nemeckého inštitútu. Som presvedčená, že robí veľmi e, starostlivé, dôkladné e, štúdie a nie je sám. Robia to aj ústavy v Austrálii a inde. A tie sa tiež domnievajú, že glyfozát nie je tak vysoko rizikový, ako to niektoré kolegyne alebo kolegovia tvrdia. Áno, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny JRC označila glyfozát ako pravdepodobne karcinogény, ale tu je otázka, v akej dávke, v akom množstve môže byť glyfozát e, karcinogény a pre koho, e, či to pre zvieratá, pre ľudí. A v tejto súvislosti hovorí IARC aj to, že tu nedokážeme posúdiť, či napríklad dochádza k prenosu zo zvierat na ľudí. E, samotná agentúra hovorí len o pravdepodobnosti a preto je podľa mňa správne počkať na štúdiu EFSA, ale tu e, teraz tiež treba zdôrazniť aj to, že glyfozát sa ne e, strieka na polia ako čistý. Je to len prídavná látka v herbicíde. A herbicíd je vlastne zmes z viacerých látok. Chcem poukázať na to, že často bol glyfozát aj testovaný, teda sú tu výsledky výskumov a všetky tieto výsledky na novo zhodnotí EFSA a e, využije aj ďalšie výsledky výskumov a štúdií. Preto vás vyzývam, počkajme tieto výsledky a myslím si, že ak zakážeme teraz e, glyfosát, môže sa stať, že bude nahradený látkami, u ktorých je ešte menej vedeckých dôkazov a výsledkov štúdií. Preto opätovne zdôrazňujem, že treba postupovať obozretne, neunáhliť sa. Ako som povedala, <clears throat> všetko závisí aj od dávky, od množstva Samozrejme to treba preskúmať a samozrejme, ak EFSA dospeje k záveru, že glyfozát je vysoko rizikový, potom samozrejme musí dôjsť urychlenie k jeho stiahnutiu z trhu. Ale myslím si, že by sme nemali robiť paniku, naopak mali by sme postupovať e, rozumne, obozretne a preto by som túto správu chcela dnes odmietnúť. Ďakujem, pán Goethe. Ďakujem. E, glyfozát je teraz e, veľmi často diskutovaná látka. Keď som si vypočul príspevky, tak e, musím povedať, že tých informácií je veľa a rôznych. Mali by sme pripraviť vypočutie, mali by sme od, pozvať odborníkov, aby sme vlastne vniesli svetlo do tmy. A myslím si, že preto, eh, a tak sa obraciam na všetkých zodpovedných, aby sme naozaj eh, počkali na eh, výsledky. A keď EFSA požiada o viac času na preskúmanie vedeckých štúdií, na ich analýzu, potom je to E, jedna vec a na druhej strane e, pôjde o ďalšie predlženie a ďalšie odsunutie. A to je naozaj nepripustné. Ale teraz neviem presne, e, kde nájsť kompromis, ako dospieť ku kompromisu, ale v každom prípade je dobré, aby sme e, zorganizovali vypočutie s odborníkmi na glyfozát a aby sme potom otvorene diskutovali e, aj s odborníkmi aké dôsledky má glyfozát a aké máme o tom poznatky. Ale ako som povedal, nie je mi, eh, nie som si úplne istý, ako eh, postupovať. Eh, poznáme výsledky zo strany BFR, EFSA potrebuje čas na analýzu týchto výsledkov a preto výzva na všetkých zúčastnených zo všetkých frakcií, mali by sme pracovať na nejakom kompromise, s ktorým by sme všetci súhlasili a <clears throat> jednoducho hlasovať, to neviem, či je to správna cesta, keď sa dopracujeme k nejakému pomeru 60-40 alebo 40-60, takže myslím si, že by sme mali ešte pracovať na nejakom kompromise. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz, pán Florence, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o moratórium pre neonikotinoidy, ja som už, mám také odporúčanie tiež, pretože si myslím, že to je ťažký produkt. produkt. Um, glyfozát v podstate už tu existuje viac ako 20 rokov a myslím si, že mali by sme to ešte raz e, preverili. A myslím si, že nič sa nestane, keď to 6 mesiacov odložíme. Myslím, že z vlastných skúseností a polnohospodára, e, ale možno ani tých 6 mesiacov nebude stačiť, e, keď dostaneme všetky údaje, ako vlastne aj kolegovia už to povedali, aby sme sa naozaj dopracovali k takému záveru, že to bude zakázané. Um, Myslím si, že je tu určite e, dočinenia s jednou z najdôležitejších chemických látok. E, a Monsanto túto látku nás bude varovať, že čo všetko týmto zničíme, e, akú produkciu, keď túto látku by sme zakázali. Takže tie prostriedky na ochranu, ochranu rastlín, ktorú sme zakázali za posledných 10 rokov, e, boli takto aj vyhodnotené aj agentúrou. Takže pred sebou v podstate máme teraz naozaj úplne nový bod alebo nové východisko v prípade ochrany rastlín, preto je potrebné naozaj mať veľmi dobré poznatky nielen s cieľom, ako kolegyňa hovorí, že tu sú nejaké hrozby pre ľudí, ale my chceme jednoducho mať dobrú, solidnú bázu, aby sme mohli prijímať správne rozhodnutia. Ja mám ešte jednu také, takú radu. V mojej farme som spotreboval maximálne 5 lit litrov, na 100 litrov Roundupu, avšak ale v severnom Nemecku na to potrebujú 20 krát viac, čiže možno treba aj tú politiku používania preskúmať. Aké, aké možno jednoducho treba povedať, že na jednu, na jednu záhradu ide jedno vedro. A to treba začať. Ďakujem pekne. Teraz pani Kadenbach. Ďakujem pekne, len stručne, pretože už tu bolo povedané veľmi veľa. Je otázka pesticíd, herbicíd, pokiaľ viem, pesticíd je širší pojem e, a pod to spadajú aj herbicídy a fungicídy a tak ďalej. Čiže keď je to, to takto označili, že je to, to isté, tak to nie je až také úplne nesprávne. A tiež pravda, e, že ide aj o dávkovanie. Napokon aj teraz povedal predrečník, že presne nevieme, že koľko sa toho používa, koľko možno e, sa dostáva toho do e, ľudského tela a isté prax používania a dávkovania je veľmi rôznorodá, nemáme tu žiaden monitoring, ako sa to kde upoužíva a pri akých dávkach sa to dostáva do ľudského tela a podobne, čiže treba naozaj uplatniť princíp obozretnosti, ale myslím si, že už tu máme dostatok informácií o samotnom glyfozáte a aj keď e, budem sa dívať na to, akým spôsobom e, sa tu používa táto látka, tak mám pocit, že tiež e, je tu veľký priestor na interpretáciu voľnú. Ďakujem pekne teraz pani Torres. A tento problém e, nie je len ten, že to škodí zdraviu, to je veľký problém, ale nejde tu len o to, že to neustále, e, neustále zaplieňuje e, ornú pôdu, ale používaním týchto látok vlastne ideme proti našim malým poľnohospodárom. Prečo? Pretože e, tým dávame vodu na mlyn veľkým producentom, ktorí produkujú kukuricu a soju geneticky modifikované a tie potrebujú práve tieto látky na ochranu. A Následne malí a strední rolníci majú veľmi málo prostriedkov, aby reagovali na takéto výzvy a dôsledok je, ako vždy, e, skoncuje sa s potravinovou sebestačnosťou národov a naši ľudia prestanú produkovať vysokokvalitné potraviny. A namiesto toho, aby sme my túto prácu chránili a uvedomovali si sociálny aspekt, ideme proti ním a chcem položiť otázku komisii, na strane koho sme, na strane veľkých korporácií alebo na strane našich občanov. Grazie. Ďakujem. A teraz dám slovo najskôr komisii, ale ešte predtým chcem kolegom niečo pripomenúť. Touto témou sme sa už zaoberali 25. júna na schôdzi koordinátorov a vtedy sme došli k záveru a rozhodli sme takto. Rozhodli sme, že uskutočníme výmenu názorov s komisiou za účasti VHO a ESA a že budeme mať k dispozícii výsledky ESA. A to je napísané v našom zápise. A teraz dúfame, že vlastne ten záver zo štúdie bude k dispozícii v novembri a budeme môcť sa rozhodnúť, že či nezorganizujeme si osobitné stretnutie, kde bude prítomná EFSA, a VHO a podobne, aby vyslovene nám vysvetlili, aký bude výsledok štúdie. Teraz eh, by som chcel pozvať komisiu, aby chcel by som teda poďak, sme si vypočuli stanovisko komisie e, pani pánim, slovom a pani Salmu Vitešov. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj chcela by som sa venovať e, témam, ktoré sú v tomto návrhu uznesenia. Aj by som vyjadrila rea, alebo reagovala na niektoré pripomienky z diskusie pretože chcela by som zúrazniť, že máme jasný rámec pre, pre pravidlá ochrany eh, eh, prípravkov na ochranu rastlín máme jedne z najsprísnejších eh, noriem vo svete. A, čiže je to prísne, ale zároveň je to statotne robustné aj komplexné zároveň. Čiže nie je tu iba jedno vyhodnotenie, máme niekoľko krokov vyhodnocovania najprv na úrovni členských štátov, potom verejné pripomienkovanie, ktoré prebieha, potom je peer review, porovnanie s inými členskými štátmi a potom závery FC sú publikované. A to je len časť, ktorá sa týka hodnotenia rizik. Potom manažery rizik diskutujú o v záveroch FC a posudzujú to zo strany riadenia rizik. Takýto prístup, keďže je taký komplexný, tiež trvá. A to vlastne platí pre viaceré látky, ktoré sú pokryté to vykonávacím predpisom, ktorý rozširuje mm, obdobie schvalovania. Išlo tu o glyfosát, ale máme aj niekoľko prípadov, keď potrebujeme toto predloženie, aby sme mohli plniť vedecké poznatky a tieto vedecké poznatky sú k dispozícii. My sme požiadali ESU, aby ich preskúmala a samozrejme, že toto e, oddialilo alebo predložilo postupy pre posúdenie glyfosátu. Je to aj množstvo iných oblastí, e, ktoré vlastne vzýšli z verejného pripomienkovania už na úrovni členských štátov hneď od začiatku a e, bolo tu množstvo štúdií pre glyfosát, takže tu boli dobré dôvody k tomu, aby sme predlžili ten čas, a myslíme si, že je dôležité naozaj mať dostatok času na to, aby sa pre takúto látku urobilo dobré hodnotenie, dobré štúdie, pretože je to naozaj veľmi citlivá otázka a musíme byť veľmi opatrní. A tiež chceme, aby práca, ktorú robíme, bola naozaj zmysluplná, dobrá. Takže potrebujeme aj dôkazy, ktoré sú k dispozícii a k, za ktorými stoja dobré výsledky a hodnotenia. Pokiaľ ide o samotnú legislatívu e, prípravkov na ochranu rastlín, existuje tu ustanovenie, ktoré uvádza, že ak e, takéto oneskorenie alebo predlženie e, obdobia je mimo kontroly žiadateľa, komisia môže takéto termíny predlžiť a toto je presne takýto prípad. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, ja by som chcela potvrdiť len to, to, že očakávame závery rady, aby, že budú publikované do polovice novembra a potom ich budeme analyzovať a budú tu určite diskusie aj v stálom výbore s manažermi rizik a pripravíme potom návrh e, správy o preskúmaní a plus navrhované opatrenie a to opatrenie by malo byť úplne iné, než o čom teraz hovoríme. To bude opatrenie, ktoré bude buď schvalovať, alebo aby sa neschválilo. Čiže tu by som chcela potvrdiť, že pri predložení tohto obdobia tu už nehovoríme o otázke schválenia či neschválenia látky, len získavame týmto čas navyše, ktorý potrebujeme na výkon veľmi dobrého vyhodnotenia a náležite, ako sa to má. A potom to rozhodnutie sa príjme neskôr. Samozrejme, že musíme počkať, kým budú závery FC k dispozícii a až kým rizik rizikový manažery rizik bude mať dostatok času o tomto diskutovať. Toto možno takisto potrvá aj dosť dlhý čas. Neočakávame, že teda rozhodnutie budeme mať do konca tohto roku, to bude skôr začiatkom roku 2016. A presne preto sme aj požiadali o v termínu schvalovacieho obdobia. Preto si verím, alebo chcela by som sa ujistiť tom, že my berieme naozaj tieto obavy vážne a že budeme sa maximálne snažiť, aby sme zahrnuli všetky alebo použili všetky vedecké informácie, ktoré sú k dispozícii, tak aby sme mohli naozaj urobiť veľmi dobre informované správne rozhodnutie. Tiež by som chcela odpovedať na otázku pána Petra Lízeho, pokiaľ ide o POA, taloamino, taloaminy, to je látka, pre ktorú sme takisto poža- od ktorý, pre ktorú sme takisto požadovali stanovisko EFSI, pretože myslíme si, že môžu byť určité účinky, ktoré vznikajú pri kombinácii týchto dvoch produktov a očakávame rovnaké, v rovnakom čase výsledok o tejto látke, keď príde výsledok glyfosátu. Takže budeme mať, alebo očakávame, že čoskoro budú výsledky k dispozícii. Takže dúfam, že som týmto vysvetlila, aká je situácia a ďakujem vám za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne za vaše vysvetlenia. Dal by som slovo teraz v závere pani Konečnej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem v závere už stručná. A my sme teraz vlastne od komisie reálne počuli, že tu nehovoríme o dobe 6 mesiacov. My sa tu bavíme ešte možno o x ďalších rokoch. Takže komisia už od roku 2012 neurobila vôbec nič. A teraz, vo chvíli, keď už my ako európsky poslanci na to upozorňujeme, a my takéto právo máme, ľudia nás na to zvolili, aby sme na to upozornili. A my sa dozvieme, že komisia možno ďalšie roky neurobí vôbec nič. A presne toto je dôvod, prečo sme predložili dokument, ktorý dnes je pred vami a prečo vás žiadame o to, aby ste ho podporili, pretože je evidentná nečinnosť, nečinnosť Európskej komisie, nečinnosť EFSI nečinnosť všetkých, ktorí sú zodpovední za zdravie našich občanov. Všetci ste hovorili o tom, že existujú rizika, ktoré prinášajú do života glyfozáty, či už ľuďom, alebo zvieratám, alebo celkovo do životného prostredia, či zasahujú do biodiverzity. Čiže všetci vieme, že túto riziko existuje. A namiesto toho, aby sme sa k tomu postavili čelom, i keď ja chápem veľmi silné lobistické tlaky, ktoré fungujú v tejto otázke a existujú, tak my sa schovávame za to, že budeme teraz čakať na výsledky ďalších a ďalších štúdií. A pre mňa ako poslankyňu Európskeho parlamentu, ktorá tu je ešte iba jeden rok, je toto nepriateľný postup. Ja nie som schopná takéto niečo obhájiť pred svojimi voličmi, nie som schopná to obhájiť pred občanmi Európskej únie pretože my všetci o tomto riziku vieme, ale nie sme si istí, ako by to mohli brať tí na tej druhej strane, tí, ktorí ten glyfosát reálne používajú, tí, ktorí nám ho používajú všade, kde sa to len dá, tak my radšej budeme mlčať a budeme trvať, že potrebujeme ďalšie workshopy, ďalšie štúdie, ďalšie a ďalšie, alebo noč viac a viac času na to, aby sme to mohli vyhodnotiť my sa nebratíme, nebraníme ďalšej diskusii ani spolupráci s vami pri organizovaní workshopov, seminárov alebo čohokoľvek. Ale my teraz po troch rokoch ničnosti sme zase na štartovacej čiare. A ja by som bola veľmi nerada, aby sme tu sedeli v roku 2018 a počúvali tie isté argumenty a povedali si, že vlastne ani o nič nejde, pretože sme ako si ešte nestihli tie adekvátne postupy uplatniť alebo neboli ešte schválené príslušnými organizáciami. Pritom vieme, že ďalšie tri roky budú občania týmto látkam vystavení a my napriek tomu, že sme urobiť niečo mohli, sme nič neurobili. Presne preto sme predložili tento dokument, ktorý vám dnes predkladáme, o ktorom budeme po obede hlasovať ja by som bola veľmi rada, keby sme o tomto hlasovali menovite, pretože si myslím, že občania by mali presne vedieť, že kto sa k ním ako postavil. A ja si neviem predstaviť, že by som už bola taká nezodpovedná, že teraz si dám ďalšie tri roky čas na to, aby som už prišla na to, čo už dnes viem, a to teda, že glyfosát je škodlivý, rakovinotvorný, ohrozuje nás, ohrozuje naše deti a my sme schopní proti tejto veci nič urobiť. Ďakujem. Thank you very much. And now I have to remember the time. Predseda, ďakujem pekne. Takže hlasovanie vo výbore o tejto správe bude dnes popoludní a ak bude prijatý návrh uznesenia, o tom budeme hlasovať na plenárke prv, na plnom zasadnutí v oktobri týmto môžeme prejsť e, na ďalší bod nášho programu, to je výmena názorov s komisiou ECDC a EFSO o k baktérii Campylobacter. Viete, že je to jeden z veľkých problémov, ktoré v Európe máme. Viem, že to bola otázka, ktorú požadovali niektoré politické skupiny, takže ja hneď dám slovo pani slečne Andrea Hemen, ktorá je výkonnou riaditeľkou ECDC. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné predpoludnie Dámy a páni, chcela by som vám poďakovať za to, že máte na programe túto veľmi dôležitú tému na výmenu názorov a chcela by som vám predložiť či predstaviť e, určité údaje o kampylobakterii. Chcela by som vám ukázať niečo z, e, z, z z toho, čo teda sa stane, keď je, niekto je nakazený kampylobakterom. V 99% prípadov ani o tom nebudete vedieť, lebo nemáte žiadne symptómy. A asi 0,6 symptómy sa, sa prejavujú a väčšina eh, pacientov má horúčku, značku, to trvá asi 2 až 5 dní, môže to trvať do takých 10 dní a zvyčajne sa to samo stratí a nepotrebuje to, nevyžaduje to liečbu. A v niektorých prípadoch a v podstate sa z toho človek vyliečí bez nejakých dôsledkov. Ale v niekoľko málo prípadoch môže dôjsť ku komplikáciám, to je, tak, e, kedy dojde k zápalu klbov a v niekoľkých prípadov môže byť syndrom Viambare, ktorý je neurologický nález, kedy dojde k paralýze. A v niekoľko málo prípadoch dojde aj, môžu dojsť k umrtiu. No a aké sú údaje, ktoré poznáme? možno, že to nemôžete veľmi neviem, či dobre vidíte, ale môžete sa potom pozrieť na slajdy. Tu vidíme ako trend e, tú ľudskú Campylobacter ale nie sú ešte e, v dispozícii údaje. Vidíte, že je tu viac ako 200 tisíc prípadov v EÚ kedy sa zvyšuje výskyt v júni a v auguste. Máme len málo informácií o tom, e, koľko prípadov bolo hospitalizovaných, asi len takých 30 prípadov, o ktorých vieme, že či boli alebo neboli hospitalizovaní a týchto asi 43 je teda hospitalizovaných. To je asi 12 tisíc prípadov ročne. Na rok 2013 eh, máme 56 eh, eh, úmrtí a máme aj údaje za 2014 a vtedy sme si poznamenali 10-percentné zvýšenie výskytu proti s rokom 2015, čiže prípadov neubúda. Keď sa pozrieme na jednotlivé vekové skupiny, či to sa, ako sa mení situácia kvôli u detí, lebo napríklad u detí, keď deti sú choré alebo majú hnačku, tak rodičia väčšinou dieťa hneď vezmú ku doktorovi a, a my môžeme, sme pozorovali, že to zvýšenie, ktoré vidíte v roku 2014, je z nášho pohľadu naozaj skutočným zvýšením. Čo som vám doteraz povedala je to, čo poznáme od eh, vlastne samotných povinných správ, ktoré členské štáty musia notifikovať. A my sme eh, osobitne v prípade týchto hnačkových ochorení sme mm, je tu určitá, určitá časť, o ktorej nevieme a chcela by som vám uviesť, čo, k čomu nás štúdie teda viedli. Čiže zo všetkých infekcií, ktoré sú bez, in, bez symptómov, a teraz sme zistili, že asi je tu 0,83 eh, infekcií pre osobu ročne, za predpokladu, že každý vlastne dostane um, je infektovaných, ale vlastne 99% tých, čo sa nakazia, o tom ani nevedia. Potom sú tie infekcie, ktoré sú symptomatické, e, odhad je asi 2,4 milióna ročne a ja som vás chcela požiadať, aby ste sa teraz nezľakli týchto samotných čísel, lebo to tiež závisí aj od odhadov. a štúdií, na ktorých postavíte odhady, Čiže v prípade symptomatických prípadov tu prišlo stanovisko FC, kde, ktorí vypočítali 9 miliónov symptomatických prípadov ročne. Ďalej, zdravotnícká starostlivosť e, je pre nás e, neznáma. Ako sme už povedali, bolo tu len veľmi málo prípadov, keď došlo k hospitalizácii, nevieme ani, že či niektorí alebo koľky skutočne um, chorí navštívia lekára, takže máme o tomto veľmi málo informácií k dispozícii a potom sú tu tie, e, tých, ktorí teda z, oznámia prípad. A tu je 36 841, 31 za rok 2013. Takže vlastne tu je veľká časť, ktorá je pod e, odhadom. Alebo respektíve to je len odhad. Ďalej. Pokiaľ ide o odolnosť, voči antibiotikám, je tu vyššia odolnosť voči ciprofloxacínu a na ľavej strane máte jednu z najčastejšie diagnostikovanú e, skupinu, to je Campylobacter jejuny a potom Campylobacter coli, kde je asi 7% tých, e, tých nákaz. Ehm, modrá Modrý stĺpec e, ukazuje nakazu u ľudí a oranžový stĺpec nakazu u zvierat, avšak v prípade ciprofloxacínu je odolnosť veľmi vysoká u oboch. Avšak v prípade kampylobakteru v súčasnosti sa situácia pre e, odolnosť je veľmi, dôle, je veľmi dôležitá. Takže keď to zhrniem, je tu zvyšujúci sa trend, viac ako 200 prípadov roč, 200 tisíc prípadov je ročne um, oznámených, ale keďže sa málo kto, e, to, sa o tom dozvieme, tak sú tu len odhady, že v podstate ich asi 2,4 milióna prípadov a ak zahrnieme všetky infekcie, aj tie bez symptómov, tak to môže byť 420 miliónov. A ja by som chcela vám potom, ak budete mať záujem, môžem vám vysvetliť, ako sa vypočítajú tieto odhady, alebo ako sme k tým došli. Je tu vysoká miera odolnosti proti antibiotikám, hlavne ciprofloxacínu, ale e, je tu stále ale ešte voči takým kombinovaným antibiotikám je tu ešte pomerne silná odolnosť. A potom, pokiaľ ide o antacidy, to sú látky, ktoré mm, sú proti žaldočnej kyseline a páleniu záhy a ak sa používajú, tak štúdiu, ktorú sme teda mm, financovali, že sme sa snažili e, zistiť, že či náhodou tieto látky nemajú vplyv na účinnosť e, antibiotík v tomto prípade. Tu spolupracujeme veľmi úzko s EFSO, pretože ak chceme byť úspešní pri ovládnutí týchto patogénov, tak nikto z nás to nemôže robiť o samote. Musíme spolupracovať. E, to je jediná cesta. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now... Ďakujem. A teraz pani Messens, ktorá je vedeckou pracovníčkou v ESI. Ďakujem. Za ESU vám predstavím výskyt kampylobaktérie vo, pri výrobe kurčiat, konkrétne u tých kurčiat, ktoré sa chovajú e, pri produkcii mesa a potom prepojím súčasnosť kampilobaktera e, s chovom kurčiat a s prípadmi výskytu kampilobaktera medzi ľuďmi a potom na záver to všetko zhrniem. Campylobacter sa množí e, v gastrointestinálnom ústrojenstve zvierat, ako napríklad kurčiat, bez toho, že by e, vyvolával akékoľvek symptómy. Výskyt Campylobactera e, u kurčiat v mojej štúdii som čerpala z dvoch zdrojov, z harmonizovaného zberu z roku 2008 EPSO, kde je ukázané, že 7 z 10 dávok kurčaťa obsahuje kampylobakter v svojich črevách. E, v jatkách bol výsledok taký, že 3 zo 4 opracovaných kurčiat sú nakazené kampylobakterom. Dochádza k istej rozdielom medzi členskými štátmi. 10,3 bolo ako E, Campylobacter jejuni a tretina bola Campylobacter coli. Nedávny zdroj informácií z roku 2013 z európskych údajov ukazuje, že 20 kurčiat malo pozitívny výsledok na e, Campylobacter. Nebol použitý harmonizovaný zber poznatkov, takže musíme to interpretovať opatrenie. Ako som už spomenula, tieto údaje istým spôsobom súvisia aj s nákazou ľudí. V akej situácii pri zaobchádzaní s týmito kurčatami alebo pri ich e, konzumácii? To môžeme v 20 až 30 percentách prisúdiť ľuďom a 50 až 80 percent je v dôsledku e, kurč, kurčiat, ktoré to vyvolali napríklad z nakazenej vody alebo podobne. Dochádza tu k určitým e, infekciám. V roku 2013 došlo k 32 E, prípadom, kde sa dokázala infekcia kampylobakterom v EÚ. Kuracie meso bolo zdrojom nákazy v polovici zdokumentovaných prípadov. Vo všeobecnosti v ostatných prípadoch išlo tiež o nákazu z hydinového mesa. Pokiaľ ide o nákazu kurčiat, tak sa zistilo, že kampylobakter E, vo významnej miere ovplyvňuje nákazlivosť ľudí a preto sa odporúča modernizácia kontroly tak, aby bol vytvorený celkový systém zabezpečovania toho, že hydinové meso nebude obsahovať kampylobakter či už na farme alebo aj pri spracovaní. Tam treba tieto inšpekcie vykonávať a treba e, identifikovať hygienické zaobchádzanie a ciele. Pri výrobnom reťazci môžeme využiť určité opatrenia, a to tak na farmách, ako aj jatkách. Na farmách treba striktne implementovať biologickú bezpečnosť za účelom prechádzania infekcií v rámci celých tých e, chovných krdľov. E, to sa však veľmi ťažko dosahuje. Kampylobakter totiž môžu prenášať aj muchy a preto je dôležité a napríklad aj inštalácia sieti proti hmyzu. To je jedna zo súčastí biobezpečnosti, ktoré môže znížiť výskyt nákazy kampylobakterom. Napríklad sa môže znížiť aj vek porážaných kurčiat na 28 dní a nie na 40 a znížiť aj populácie e, kurčiat. Pokiaľ ide o jatky a o spracúvanie, tak treba e, striktne aplikovať e, a dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Napríklad ožarovanie alebo varenie kuracieho mesa alebo zmrazenie na 2-3 týždne, to všetko znižuje riziko nákazy. Rovnako je možné znížiť mieru výskytu kampilobaktera e, vo vnútornostiach hydiny práve týmto spôsobom. V súčasnej dobe sa nepovolujú žiadne chemické e, látky, ktoré by dekontaminovali hydinu. Hovorilo sa o peroxidových kyselinách a o ďalších látkach e, v EFSE. Ako čeliť týmto rizikám a ako ich zvládať? My sme sa zamerali na niektoré ciele v primárnej produkcii a na implementáciu mikrobiot biologických kritérií na bytunkoch. Ako som povedala, 7 z 10 dávok kurčiat boli pozitívne na výskyt kampylobaktera a to môže mať potom dopad na zdravie ľudí. Je potrebné, aby sme e, toto vystavenie ľudí nákaze znižovali. Keby sa nám podarilo znížiť výskyt uhydiny o 5 Došlo by k 90-percentnému zníženiu výskytu nákazy u ľudí. Tento 5-percentný cieľ je teda e, naozaj veľmi dôležitý, avšak tento cieľ bol považovaný za nerealistický pre tú hydinu, ktorá je chovaná na čerstvom vzduchu alebo má prístup na čerstvý vzduch. Rovnako je potrebné správne zaobchádzať s opracovanými e, kurčatami. Stanovenie limitov mikrobiologických kritérií môže byť veľmi užitočné. Uvediem iba dva príklady. Napríklad, keby všetky dávky, ktoré sa predávajú, či už ako čerstvé meso, že keby tieto obsahovali iba tisíc jednotiek kampylobakteru na gram, tak by sa znížilo nebezpečenstvo nákazy o človek, u človeka o rovných 50 a, a toto sa dá dosiahnuť zamrazením, ale potom to meso nemožno predávať ako čerstvé. Keby sme dosiahli zníženie výskytu e, kampylobaktera na 500 jednotiek na gram, tak riziko nákazy človeka by sa znížilo o viac ako 90 ale 45 by tieto podmienky nesplnilo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. V prvom rade sa chcem poďakovať vášmu výboru, že e, tento bod zaradil do svojho programu a umožnil komisii predstaviť stanovisko a možné cesty, ako e, sa vysporiadať s týmto závažným možným rizikom kampylobakterom. Ja chcem povedať, že aj pre nášho komisára kampylobakter je veľkou prioritou, už ste si to určite aj vy v Európskom parlamente všimli. Chcem povedať, že obidve prezentácie boli veľmi jasné a chcem poďakovať EFSE, aj SEDS, lebo vďaka týmto správam mm, sme si uvedomili, že máme veľa údajov ohľadne výskytu, spôsobov prenosu miery nákazlivosti e, týmto mikroorganizmom. Prv, v prvom stanovisku sa hovorilo o prepojení rizík a síce že kampylobakter je hlavným rizikom spolu so salmonelou, pokiaľ ide o nákazu mesa a hydiny. Ešte chcem e, spomenúť nedávne stanovisko EFSI v súvislosti s bezpečnosťou a s účinnosťou peroxidu a iných chemických substancií pri spracovaní. E, ja si myslím, že tu máme dosť e, relevantný vedecký podklad. Komisia bola tiež požiadaná o e, vyjadrenie prínosov a nákladov. My sme sa zamerali na všetky opatrenia, na dopady, aj na to, ako to dopadne, keď zapojíme všetky možné preventívne opatrenia. Máme to tu naozaj vedecky podložené zo strany EFSI. Komisia potom uskutočnila nákladovú analýzu a my sme sa potom zamerali aj na členské štáty. Rokovanie s nimi prebieha v rovnakom čase, ako ja teraz s vami rokujem. A máme tu taký balíček návrhov s tromi opatreniami, teda prvé kritérium, spracovanie a hygiena. To sa týka najmä tých bytunkov, e, to znamená, že ak tam dochádza k navýšeniu hodnoty výskytu pri tých spracovaných telách, tak bytunok musí pristúpiť k nápravným opatreniam, musí previesť e, hygienickú očistu, zastaviť produkciu a zamerať sa na to, kde tieto nápravné kroky treba vykonať. To je to prvé opatrenie z balíčku, ktorý chceme prerokovať a odsúhlasiť členskými štátmi a všetkými zúčastnenými stranami. Po druhé, máme tu kritérium spracovania a hygieny. To už existuje aj pri iných druhov, s tým už máme svoju skúsenosť, ale tu je dôležitá kontrola z príslušných orgánov hydiny. A my tu napríklad hovoríme o hladine, o limito, limitných hodnotách, ktoré treba prerokovať. Ďalej je potrebné odoberať vzorky a zisťovať, či e, zodpovedajú kritériám, no a rovnako je potrebné preverovať situáciu v prípade prekročenia e, hodnot a kritérií a samozrejme kontrolovať, či naozaj došlo k nápravným e, krokom e, v bytunkoch a či bytunky pristúpili k tým aplikácii tých príslušných krokov za účelom nápravy situácie. A posledný bod, ktorý by sme do tohto balíčku chceli zapojiť, je zameranie sa na e, peroxidáciu a používanie istých kyselín na dekontamináciu týchto hydinových e, tiel. To by mohlo byť pozitívne, pokiaľ ide o výsledky a finančne by to mohlo byť tiež efektívne, ale treba to zlúčiť s ostatnými kritériami. To znamená, že teda tu máme kritéria pre spracovanie a hygienu, príslušné kontroly a preverovania, či sa tie kroky plnia tak, aby sme mali jasné informácie o tom, ako to funguje na úrovni tých bytunkov, no a potom samozrejme za istých okolností umožniť aj využitie toho peroxid astik acidu a stanovisko FC je teda také, že práve toto je vhodná látka, ktorou sa dá dosiahnuť zlepšenie. Aby som to celé teda zhrnul, komisii veľmi leží na srdci celá táto situácia, rizika aj údaje sú jasné, je tu istá tendencia zvyšovania sa výskytu, je to treba riešiť, e, prijať isté opatrenia a preto my musíme hovoriť tak s vami, ako aj s členskými štátmi, aby sme ten balíček schválili, aby došlo k odsúhlaseniu kritérií, aby dochádzalo k riadnym kontrolám, ktoré preveria, či sa všetky tie nevyhnutné kroky a pravidlá plnia. No a potom tu máme to tretie kritérium e, použitia perostikacidu na dekontamináciu opracovaných kurčiat, aby sme zaistili zníženie nákazy u ľudí. Kampylobakterom ďakujem. Ja vám ďakujem a teraz môžeme otvoriť rozpravu. Najskôr dám slovo pani Grostet. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že naozaj vystúpenia, ktoré sme si tu vypočuli, sú veľmi zaujímavé, a, ale aj znepokojujúce. E, a teda je naozaj naliehavé, aby sme tento problém riešili. E, v správe, ktorú sme dostali, sa zdôrazňuje prepojenie baktérie Campylobacter a rezistencii istých mikrobov, na niektoré látky, ako je napríklad fluorokinolon. A je jasné, že to má dopad na disponibilitu efektívnych antimikrobiálnych látok, ktoré potom potláčajú e, nákazu aj ľudí. Táto problematika ma veľmi zaujíma, pretože je v prepojení s revíziou nových nariadení o veterinárnych liekoch, kde otázka rezistencie na antibiotika je hlavnou otázkou. A teda my sa tu snažíme zosúľadiť jednak odporúčania Európskej komisie Európskej agentúry pre lieky a snažíme sa vytvoriť zoznam antibiotík, ktoré budú výlučne určené len na ľudskú spotrebu. A chcem sa spýtať, že či takéto ustanovenia môžu umožniť vyriešiť takýto problém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 majoritatea cazurilor efectele sunt... Toto, táto baktéria spôsobuje množstvo infekcií, či už e, so symptómami alebo bez. A keď sú symptómy, tak e, tie aj sa rýchlo vytratia, ale v niekoľkých prípadoch e, no, tie dôsledky môžu byť naozaj aj fatálne. A pokiaľ ide o náklady zdravotníctva, je 2,4 miliardy eur každoročne. Toto je veľký problém pre zdravotníctvo a je to naozaj ekonomická záťaž, ktorá je dosť významná. Ako sme mohli vidieť, kampylobakter je v 90 prípadoch eh, tela hydiny, takže ten prenos na človeka alebo tá, to riziko či potenciál je vysoký. A mohli by sme ušetriť milióny eur, ak by sme tento problém vyriešili. A chcela by som sa spýtať e, komisie, že či je to, kto, čo, že či e, ten taký vysoký počet je dôsledku neexistujúcej legislatívy alebo zlého uplatňovania neexistujúcej legislatívy. Ďakujem pekne teraz pani Giedling. Ďakujem. Mm-hmm. <clears throat> Áno, myslím si, že je to naozaj závažná situácia a napríklad ochoril takto môj otec a môžem povedať bez preháňania, že bol ohrozený na e, živote, najmä preto, že tu je aj rezistencia voči antibiotikám a je tu obrovské množstvo dôkazov, a pokiaľ ide o gastrointestinálne problémy a o rezistenciu čo môže viesť eh, k trvalým problémom s trávením a ak sa také niečo stane, to naozaj ovplyvní človeka do konca života, preto k tomu treba pristupovať veľmi seriózne. Ja by som chcela položiť niekoľko otázok. Nebolo mi eh, jasné napríklad, či existuje teraz nejaký hygienický proces a kritéria, pochopila som, že existujú nejaké rek- odporúčania, ale tieto nahrádzajú niečo, alebo sa, sme v situácii, že vlastne nemáme vôbec nič. To je podobná otázka, ako predložila pani Sápus. A ešte e, sa zamýšľam nad tým, že vzhľadom na tri e, oblasti, na ktoré sa pozerá e, komisia, či zvážuje aj otázku rýchleho e, zmrazenia e, na to, aby kampalobakter bol znefunkčnený. To znamená, že výrobok by sa zamrazil. <clears throat> Ale potom to súvisí aj s definíciou mrazených potravín, ale myslím si, že ak by to zvýšilo bezpečnosť potravín, potom by sme mohli s touto cestou. Ak by teda toto rýchle zmrazenie mohlo spôsobiť 90-percentné zníženie, mali by sme sa na to pozrieť ako samostatnú kategóriu čerstvého mesa. A nemali by sme e, to hneď zamietnúť, e, len preto, že by to nebolo v súlade so súčasnou definíciou. A Takisto <clears throat> ja som bola na niekoľkých, jedinár, v niekoľkých jedinárniach a um, ich praktické postupy nie sú vždy postupe, podporené vedeckým <clears throat> vedeckými poznatkami, ale uh, určite uh, môžeme pozrieť aj na ten postup depopulácie, e, ktorým sa uberajú niektorí e, hydinári. Ďakujem. Teraz pani Konečná. Ďakujem. Ja veľmi stručne položím otázku, pretože väčšina vecí už zaznela. A počuli sme aj to, že nakazení pacienti môžu mať mierne, ale zároveň aj veľmi závažné ochorenie a priemerná doba takejto choroby a jej priebehu je 2 až 10 dní. Ale pani riaditeľka eh, spomenula, že sú možné aj dlhodobé následky. A moja otázka znie, či je niekde podchytené, ako často dochádza k takýmto dlhodobým následkom a ako konzorcium pomáha pri šírení osvety. A pretože sa spomínali aj obrovské finančné prostriedky, ktoré vynakladáme, tak e, si myslím, že možno aj preto, že nedokážeme zaviesť isté opatrenia, mali by sme urobiť niečo preto, aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu týchto problémov, alebo niečo preto, aby sa aspoň obmedzilo šírenie nákaz. Ďakujem, teraz pán Stajs. Ďakujem, pán predseda. A chcem sa poďakovať e, zástupcom komisie za to, že sa venuje tejto téme e, Campylobacter a myslím si, že je to naozaj závažná téma. E, v otázke sa obmedzím na prezentáciu pani Pantajk. Dijk, Pán Van Dijk nám predstavil trojstupňový plán, kde sa hovorilo o hygiene a o kontrole zo strany príslušných orgánov a hovoril e, takisto o používaní istých e, kyselín na, alebo prí, prípravkov na čistenie v hydinárniach a o tom, že je tu diskusia, členské štáty už požiadali úniu <clears throat> o, o tieto čistiace postupy s e, kyselinou octovou a myslím si, že je tu tlak na to, aby sa tá diskusia prehlbila. Ja si myslím, že toto je niečo, čo má e, dopad aj na dohodu o voľnom obchode medzi USA a EÚ a výskum spotrebiteľov dokazuje, že spotrebitelia nie sú za to, aby sa takýmto spôsobom čistili hydinárne. Pán Van Dijk e, sa prihováral za otvorenie diskusie s ohľadom na EFSA a odporúčania EFSA. A takisto sa zmienil o e, analýze nákladov a prínosov, to je veľmi dôležitá e, téma, ale nepovedal nič o stanovisku otázku spotrebiteľov k tejto téme a to ma tak trochu znepokojuje, hovorí o stanoviskách komisie. Mohol by nás zástupca komisie ubezpečiť, že e, sa naozaj bude venovať náležitá pozornosť aj postupom čistenia mm, touto kyselinou octovou a e, pokiaľ viem, tá diskusia e, prebieha doteraz len na základe žiadosti USA, ktorý to, pretože Spojené štáty toto presadzujú, takýto postup. Teraz pán Peči. Ďakujem. Budeš? Mali anche negli Stručný. Ja sledujem výskyt kampylobaktera u zvieratov ľudí a snaž, ne, snažíme sa zrižo, znižovať riziko infekcie, ktoré môže byť vysoko závažné vzhľadom na rezistenciu na antibiotickú liečbu. A ja sa pýtam, či existuje nejaká účinná látka na riešenie infekcie kampylobakterom bez použitia antibiotík. Po druhé, podľa štúdie máme tu e, informáciu, že aj psi môžu prenášať kampylobakter skúmate aj prenos kampylobactera cez domáce zvieratá? Ďakujem, pani Dormano. Hmm. je souhaiterais rappeler que Veľmi stručná. E, pokiaľ ide o, o dobytok, tak aj e, tie sú vlastne e, vystavené infekcie kampylobakterom. E, tie konzumné metódy sú nebezpečné. Koľko príkladov ešte treba Rada by som vedela, či komisia chce prijať dodatočné kontrolné opatrenia, pokiaľ ide o e, výrobky z kurčiat v rámci únie. Slobodný e, pohyb tovaru zvyšuje riziko kontaminácie a posilnenie e, kontroly mi prípada dôležité. EFSA v jednom zo svojich oznámení e, zdôraznila, že je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri porážke zvierat. Aké sú to opatrenia? Americké oddelenie pre ministerstvo zdravotníctva hovorí, že e, samotná porážka e, umožňuje zvýšený prenos baktérie zo zažívacieho traktu e, na meso. E, aké sú to metódy alebo aký je to spôsob prenáša, tohto prenosu. Môžete nám to povedať? Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. A ja budem veľmi stručná. Myslím si, že e, všetci e, budete súhlasiť s tým, že pokiaľ ide o ľudí, ktorých sa to dotýka, to má dopad na produktivitu, na zdravotné služby, zvyšuje to riziko e, odolnosti voči antibiotikám. Samozrejme, že treba konať, ale som skeptická, keď nám hovoria, že treba e, používať širokoplošne chemické látky. Ja si myslím, že my by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sa tieto baktérie dostali do výrobnej siete. A dve otázky mám. Poprvé, v prvom vystúpení bolo povedané, že disponujeme údajmi, ktoré však nie sú harmonizované, takže e, treba dávať pozor na zdroje. Komisia hovorí, že disponujeme solidnými, robustnými údajmi a to je trochu protirečivé. Mám, potrebujeme lepšie pravidlá, pokiaľ ide o zbieranie údajov, aby sme ich harmonizovali a mohli používať. Po druhé, hydina e, E, ktorá sa importuje. Doteraz hovoríme e, len o hydine, ktorá sa produkuje v Európe, ale hovoríme, a my máme veľa hydiny, ktorá sa k nám importuje. Ako to vyzerá e, v plánoch komisie? Bude sa aj týmto zaoberať? Lebo máme dosť veľa mesa, ktoré prichádza spoza hranic. Aké pravidlá tam chcete aplikovať? Ďakujem. Ďakujem teraz pán Ek. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, zu Beginn möchte ich sagen, dass ich... Ďakujem, pán predseda. Ja by som hneď na úvod rád povedal, že ja osobne vo svojej rodine som zažil veľa utrpenia práve v, dôsledky, v dôsledku multirezistentných baktériám, môj nevlastný otec na to e, za veľký útrap zomrel. My sa stravujeme e, tak, že stále viac sme si tých produktov spotrebúvame a tým viac sme konfrontovaní s týmito mikróbami. A otázka teraz znie, dá sa ten problém vyriešiť hneď u kore- pri koreni tým, že sa zníži zamorenie už vo fáze produkcie, je jasné, že chov zvierat a používanie antibiotík na ozdravenie chovu je možno tým problémom. Nebolo by lepšie znížiť množstvo alebo veľkosť toho chovu a prirodzenou cestou tak e, čeliť tejto nákaze? Ďakujem a ešte skôr, ako odovzdám slovo komisii a ECDC a EFSA, chcel by som ešte položiť jednu otázku. Infekcia na základe údajov, ktoré sme získali, ako vidíme, ukazuje že situácia je dosť zložitá a záväzná. Preto potrebujeme komplexnú stratégiu, ktorá by umožnila znížiť výskyt baktérie tak na farmách, ako aj pri e, spracovaní v spracovateľskom priemysle, aj pri doprave k spotrebiteľovi. Pokiaľ nemôžeme odstrániť toto riziko pre spotrebiteľov, tak napríklad pri balení mohli by sme využívať nové formy balenia, e, ktoré by mohli vytvoriť nevhodné prostredie pre baktérie, tak, aby aj v tejto fáze bolo možné prispieť k zníženiu množenia baktérií a tak lepšie zabezpečiť dobrú kvalitu výrobkov, ktoré spotrebiteľ kupuje. A ja teraz dávam slovo ECDC, potom e FC a potom komisii. Nech sa páči ECDC. Question. No, ďakujem pekne za, ďakujem za všetky tieto otázky. Cítim sa v podstate E, takže by boli otázky skôr rezervované na ESU a komisiu, ale pokiaľ ide o otázku pani Konečnej a z hľadiska častosti výskytu komplikácií, my sme skúmali literatúru a dopracovali sme sa k záveru, že e, táto e, artritída alebo zápal klbov sa vyskytuje asi v 7% prípadov. Samozrejme, či viac prípadov máte, tým častejší tento symptóm je. Väčšina pacientov s zápalom klubov sa z toho vylieči. Môže to trvať až do pol roka, ale vyliečia sa. A potom, pokiaľ ide o bariérin centrum, to je ešte nižšie najvyššie výskyt je, je to asi 0,09%, čiže naozaj veľmi, veľmi zriedkavé. A pokiaľ ide o prípady, ktoré naozaj dostanú tento syndrom, 17% z nich majú len mierne príznaky a 83% vážnejšie a z týchto 83% môže byť, že asi 4% sú fatálne a 17 až 31% budú mať určitú trvalú invaliditu, takže ostatné sa dajú vyliečiť. Čiže e, väčšina pacientov, ktorí dostanú túto chorobu, sa vyliečia. A ešte sa vrátim k problému e, odolnosti voči antibiotikám. Veľká väčšina prípadov kampylobakteru si nevyžaduje liečbu, avšak v niektorých e, zriedkavých prípadoch môže baktéria opustiť e, črevo a dostane sa do krvného systému a v tom prípade je potrebné antibiotikum a vtedy, keď je tu rezistencia na to antibiotikum, tak to je potom zlé. Thank you very much. Now EFSA. EFSA, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som len povedať, že pokiaľ ide o um, pridelovanie zdrojov, je naozaj dôležité mať dostatočné zdroje a myslím si, že sme, pokiaľ ide o jednotlivé tie, um, um, pokiaľ ide o netopiere, ešte to zatiaľ nepreskúmali. Uh, a pokiaľ ide o Campylobacter, ktorý pochádza z hydiny, od brojlerov, možno, že sú, aj boli prípady aj v prípade hovedziny, aj e, jahňaciny. Ja som to chcela spomenúť a e, že dôvod, prečo je tu stále viac prípadov hydiny, je to aj čiastočne preto, akým spôsobom sa spracovávajú, e, spracováva hydina na porážkach E, pretože tam dostav, dochádza k extenzívnejšej kontaminácii fekáliami a keď dojde ku kontaminácii e, kadaveru, potom tieto baktérie prežívajú vlastne aj v najchladnejších e, chladiarenských podmienkach či skladovacích podmienkach, čo je naozaj veľmi zlé a akým, to, je, to je teda jasný príklad toho, ako sa spracovala to meso na, e, na bytunku. A potom, pokiaľ ide o harmonizáciu údajov, ja som to dala osobitne na slajd, pretože naozaj základ, podľa základných e, št, údajov za EÚ to bolo naozaj harmonizované a odber vzoriek e, je už zjednotený po členských štátoch, aj, ale nie je to celkom pri, rovnaké v prípade monitorovania e, bytunkov. Ja musím povedať, že som sa dívala na údaje z rovnakého roku Eh, keďže tu bol harmonizovaný základ v roku 2009 a aj v tom prípade asi 30 mesa bolo kontaminovaného, čiže je dôležité vnímať alebo vidieť, ako, akým spôsobom sa robí odber zoriek. Môžem tomu doplniť ešte, že pri prípade monitorovaní údajov je dôležité skúmať členské štáty, ktoré predkladali údaje, pretože som si všimla, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a keď jeden členský štát robí množstvo údajov a urobíte z toho nejaký priemer, tak nedá sa povedať, že je to odhad za celú EÚ. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Teraz e, komisia. Ďakujem. Prvá otázka, aké tu sú viaceré. Teda myslím si, že ten balíček, ktorý sa tu navrhuje, teda kritéria pre spracovanie a dekontaminácia peroxidom vodíka. Myslím si, že keď komisia vždy hovorila o tom, že nedá sa dekontaminácia nahradiť hygienou, respektíve dekontaminácia nemá nahrádzať hygienu. Čiže najprv treba dodržiavať hygienické postupy a použitie peroxidu by bolo už len súčasťou balíčka, ktorý obsahuje aj hygienické podmienky, ktoré sa musia byť využívať a na to kyselina nemá nahrádzať zanedbanú hygienu. Ďalej k tejto otázke. My už máme hygienické kritéria pre salmonelu, E, tieto nechceme nejako nahrádzať, ale chceme možno, že ešte e, doplniť jednu podmienku alebo jedno kritérium, aby sme mohli lepšie monitorovať e, túto tento výskyt aj vieme, že niekedy sa baktéria, baktérie reagujú rôznym spôsobom. Čiže treba e, opatrenia používať paralelne a nie jeden druhým nahrádzať. Ďalšia otázka, tu otázka tu bola, že či je problém v nedostatku legislatívy alebo v nedostatočnej implementácii existujúcej legislatívy. E, no, členské štáty vyvinuli veľké úsilie, aj samotný sektor vyvinul veľké úsilie na zlepšenie situácie, ale vieme, že, alebo vidíme, že sa počet výskytov veľmi neznižuje, preto je tu aj táto diskusia o harmonizovaných e, opatreniach v rámci EÚ a určite by to potom viedlo k zniženiu rizika kampylobakteru v EÚ. Ďalej Hovorili ste o rýchlom chladení, a no je to, tiež sme sa na to dívali. V tejto fáze ešte stále prípad sa alebo prebieha ešte výskum, teraz už sa skôr už skúma aj v, v samotnom priemysle, ale všetky opatrenia alebo všetko, čo by mohlo prispieť k zníženiu tohto rizika, je treba preskúmať a druhá vec, pokiaľ sa týka čiastočnej depopulácie, to súvisí s, aj so stanoviskom FC, že to prispieva obe, e, zniženiu šírenia kampylobakteru. To je tiež téma, na ktorú sa treba pozrieť. E, ale nie všetky zvieratá či vtáci výdavky rastú rovnakým tempom a teraz keď chcete robiť tú čiastočnú depopuláciu, že ktoré zvieratá môžu ísť na porážku a ktoré môžu zostať trošku dlhšie, nie je to tak jednoduché zmeniť to zo dňa na deň. Takže to treba dôkladne posúdiť, ale my si vedomujeme túto otázku a je to možno tiež možnosť, že čiastkotočná depopulácia by mohla prispieť v boji Campylobacterom a to je známe aj našim zúčastneným zúčastneným stranám, ktoré hľadajú možné riešenia. Ďalej, pokiaľ ide o no, rezistenciu na antibiotika, určite je tu vysoká e, priorita pre komisiu. Máme akčný plán, rôzne programy, prebiehajú a pokiaľ ide o, e, teraz sme spustili teda vyhodnocovanie a do konca tohto roku, začiatkom budúceho roku budeme mať v dispozícii výsledky. Hovorilo sa tu aj o veterinárnych liečivách, čo je jedna z kľúčových aktivít. aktivít pokiaľ ide už zníženie kampylobakteriózy, isté to súvisí so zniž- chceme aj znižiť e, obsah antibiotík v mese. Takže na toto je tiež zameraný akčný postup, obozretné využívanie e, látok alebo ak budeme znižovať infekcie, tak potom budeme využívať menej antibiotík a to bude mať isté len pozitívny vplyv tak na človeka ako na zvieratá. A je tu ešte jedna otázka predsedu, ktorá sa týkala balenia. To je súčasťou rôznych alternatív a zo strany komisie my z diskusí, ktoré sme viedli so zúčastnenými stranami a keď budú k dispozícii ďalšie údaje o možných riešeniach, tak e, tiež aj toto dôkladne preskúmame. Lebo vlastne to všetko je v rámci procesu ktorý eh, vedieme, alebo v rámci diskusie, ktorú vedieme s členskými štátmi, spotrebiteľmi, eh, zúčastnenými stranami, bude tam verejné pripomienkovanie k navrhovaným opatreniam. Ďakujem pekne. Thank you very much eh, for... Ďakujem pekne. Dobrý predseda. Bart ešte hlasí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať pána Van Daj, Ja som teda položil pánu Jankovi Dajkovi konkrétnu otázku, aký bol, je vplyv Spojených štátov na schválenie mm, peroxidu. Na toto ste mi až tak neodpovedali. Ste sa chceli tejto otázke vyhnúť? A či ovplyvňujú alebo neovplyvňujú, chcel by som vedieť. A tiež um, spotrebiteľský prieskum poukazuje na to, že spotrebitelia chcú alebo majú dosť veľké výhrady voči e, tomu, aby e, bolo meso a hydina dekontaminované peroxidom alebo kyselinou peroxidovou. Určite vonkoncom som sa otázke nechcel vyhýbať, my sme sa dívali na možnosti, e, aj sme sa snažili e, vidieť, čo teda podala EFACA, rôzne, sme skúmali rôzne alternatívy a tá analýza e, príjmov nákladov a, a keď sme mali stanovisko EFSI k dekontaminácii pri používaní peroxidovej kyseliny pre hydinu, aj keď sme mali túto ďalšiu analýzu a mali sme toto stanovisko FC, tak sme si mysleli, že to mohlo byť jedno z opatrení, ktoré by mohlo byť zavedené v rámci tohto balíčka. Okay. Thank you. Predseda, ďakujem pekne všetkým. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu a to je výmena názorov s komisiou k správe o povinnom označovaní geografického označovania. O tomto sme už veľa diskutovali v tomto výbore a požiadali sme tentokrát aj, aby nám vysvetlila komisia svoje stanovisko aj aby mali určitý nejaký možný návrh a dávam slovo Vladcovi Mikovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Nariadenie o informácii o potravinách pre spotrebiteľov je povinné označovanie na nové druhy potravín, okrem hovedzieho označenie pôvodu je potrebné uhydiny, kozieho mesa, ovčieho mesa a tak ďalej. Rovnako sa žiada, aby komisia prijala správy o možnosti zavádzať povinné označovanie u iných kategórií potravín. E, správa ohľadne mesa bola prijatá e, v decembri 2013. 20. mája tohto roku komisia prijala dve ďalšie správy Prvá sa týka iných druhov mesa, ako je e, králičie a konské meso, e, ktoré e, je ako zložka potravinových výrobkov. Toto doplní ešte kolega z DG Agri. Ďalšia zložka sa týka nespracovaných potravín, ako je rýža, jednozložkové produkty, cukor, a potom sú to ďalšie zložky, ktoré tvoria viac ako 50 konkrétnej potraviny, ako napríklad paradajky e, v paradajkovej šťave. Čiže hovoríme o týchto tre, troch kategóriách. Záujem spotrebiteľov je potvrdený pri všetkých troch kategóriách, aj keď je záujem nižší v porovnaní s kategóriami meso a mliečné výrobky, povinné označovanie. Tu máme niekoľko možných scenárov a zdá sa, že tu existujú isté preferencie aj na úrovni označovania v členských štátov. Ten potravinový reťazec na všetkých úrovniach ukazuje, že záujem by tu bol, ale e, hlavné kritérium je, že E, spotrebitelia sa riadia cenou a kvalitou. Čiže pôvodné označovanie na európskej úrovni aj krajín je veľmi zložité, pokiaľ ide o implementáciu v oblasti potravín a to vzhľadom na finančné dopady, ktoré by v konečnom dôsledku zaplatil spotrebiteľ. Ďalej je tu obava z možnej fragmentácie vnútorného trhu, čo by mohlo spôsobiť mm, vlastne to povinné označovanie u tejto kategórie potravín a mohlo by to mať dopad na schopnosť nášho potravinárstva. Dobrovoľné označovanie pôvodu týchto druhov potravín by bolo zrejme tým najlepším riešením, pretože dáva možnosť spotrebiteľom vybrať si medzi potravinami rôzneho pôvodu a Nemalo by to dodatočnú záťaž na hospodárske subjekty, ani na príslušné orgány, ani na spotrebiteľov. A teraz dám slovo kolegovi z DG Agri. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel pozdraviť vás, aj váš výbor. My E, vám dnes veľmi radi predstavíme tieto dve správy. Ako viete, Santé a Agri spolupracujú na dvoch aspektoch jedného problému. A aj komisári prostredníctvom tohto zistenia nášho riaditeľstva to predstavili na zasadnutí rady v júni a už sme mali aj možnosť prejednať eh, tie poznatky, ku ktorým sme dospeli. Takže správa Agri sa sústreďuje na mlieko, ktoré tvorí zložku mliečných výrobkov, ktoré sú iné ako mesové výrobky a my dochádzame k takým záverom, aké predstavil aj kolega z DG Sante dnes, ak si spotrebitelia prajú, tak si môžu vybrať mliečne alebo mesové produkty, kde je to označovanie dobrovoľné a poskytujú ich práve tí e, prevádzkovateľia potravinárskych podnikov. Ďalšie označovanie by viedlo k dodatočnému zaťažovaniu tak priemyslu, ako aj orgánov. Bol by to dodatočný regulačný tlak, ako to vyplýva z tej správy a ďalšie zistenie, a tu sa vrátim ešte späť k niektorým tým odrážkam, ktoré zo správy vyvstali. Áno, spotrebiteľov zaujíma pôvod výrobku a oni vždy vyjadrili svoje želanie, aby dostali maximálne kompletné informácie o tom, čo konzumujú ale vôľa spotrebiteľov platiť za tieto dodatočné informácie je veľmi malá. Povinné označovanie, teda tento scénár, e, spotrebitelia tu dávajú prednosť označeniu na úrovni členského štátu, no a to je pre nás podobné ako pre DG Sante. Povinné označovanie u mlieka, tak to by vôbec nebolo jednoduché ani u tých hospodárskych subjektov, ani na úrovni členských štátov, pretože prevádzkovateľia, ktorí sa nachádzajú v hraničných oblastiach, tak tam často dochádza aj k smiešávaniu tých mliek z rôznych miest pôvodu a bolo by to zložité to mlieko, ktoré sa používa ako zložka mliečných výrobkov, ak by muselo byť povinne označované, tak tam by bol veľký dopad tak na vysledovateľnosť, ako aj na dodatočné náklady pri vysoko spracovaných výrobkov v rámci potravinového reťazca. No a potom tu máme to povinné označovanie, ktoré by skutočne viedlo k dodatočným nákladom. Povinné označovanie pôvodu by navýšilo náklady a v konečnom dôsledku by práve toto mohlo byť prenesené na spotrebiteľa. Vnútr, vnútorný trh by sa tým mohol segmentovať, regionalizovať a v určitej miere aj nacionalizovať a medzinárodný obchod tak tam by sme znížili zni, našu schopnosti a to by bol negatívny dopad. Dobrovoľné označovanie je podľa nášho názoru najvhodnejším riešením. Spotrebiteľ má možnosť zvoliť také výrobky, e, to, a ktoré si bude želať a pre spracovateľov to nepovedie k žiadnym vedľajším nákladom a nezaťaží to ani spotrebiteľov. To je veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. A teraz môžeme otvoriť diskusiu. Pani Somer. Ďakujem. Ďakujem zástupcom komisie za ich správy, ktoré ukazujú to, čo sa dalo očakávať a čo sme v priebehu práce a nariadenia o informáciách v súvislosti s potravinami očakávali. Samozrejme, že parlament vyzval komisiu k tomu, aby nespracované potraviny, kde je hlavným podielom ako mlieko a jedno zložkové potraviny a tak ďalej, aby tam preverila možnosť označovania pôvodu. My sme požiadali komisiu, aby zistila, či je to uskutočniteľné. Pravdu povediac, tieto výsledky ma neprekvapujú. Je úplne jasné, že v hraničných regiónoch podniky, ktoré sú v týchto pohraničných regiónoch v oblasti produkcie mlieka, tak oni by utrpeli, e, e, keby sa takéto nariadenie prijalo. Ale je dôležité, aby toto patrilo pre, platilo pre všetky podniky vo všetkých častiach EÚ. A čo sa bude diať so spotrebiteľom, keď tam uvidí tri krajiny? Napríklad pri spracovaní mliečných výrobkov komisia hovorí, že to je asi nerealizovateľné a že tie náklady by e, neboli primerané úžitku. Je tu však otázka, e, ako to vidí celé spotrebiteľ. Všetci samozrejme sme spotrebiteľní a týka sa to nás všetkých, ale keď sa spýtame spotrebiteľa, čo chce, tak spotrebiteľ povie, áno, dajte mi to. Ale potom je tu otázka, či je za to spotrebiteľ ochotný zaplatiť. A to už vidíme, že nie je schopný. Vidíme, že spotrebitelia sa líšia aj v členských štátoch. Francúzi a Taliani majú iné záujmy pri označovaní pôvodu ako spotrebitelia z iných krajín. A sú tu spotrebitelia, pre ktorých to také dôležité nie je. Napríklad u nás v Nemecku je to takisto to rovnaká situácia, pretože to tak trošku zaváňa protekcionizmom. Keď sme hovorili o tom, že chceme pri označovaní potravín, že ak si niekto chce kupovať aj domáce produkty alebo ich predávať a nechce predávať nič z iných častí Európy, tak to samozrejme niektorí spotrebitelia v niektorých európskych krajinách vítajú, ale nepodporuje to spoločný vnútorný trh, zvyšujú, zvyšuje to byrokraciu, kontrolu, vysledovateľnosť a tak ďalej. Takže myslím si, že v niektorých oblastiach je to úplne absurdné a odporuje to nášmu spoločnému cieľu, ktorým je lepšia legislatíva. A netreba zabúdať ani na konkurencie schopnosť našich podnikov na medzinárodnej úrovni lebo to môže zvýšiť náklady. Čiže situácia je rôzna pre rôzne kategórie, to je fakt, ale ja navrhujem, aby sme zachovali dobrovoľné systémy označovania, lebo vážené kolegyne a kolegovia, ono je to tak, že potravinárska firma nakupuje prísady do svojich potravín na celom svete svet sa nám zmenšil, prepojil a podnikateľ sa pozrie, že kde sú tie prísady k dispozícii, aká je ich kvalita a samozrejme, aká je ich cena. A môže dôjsť k tomu, že pôvod jahôd v jahodovej marmeláde sa každý týždeň mení. A keby ten výrobca mal na tú marmeládu uvádzať všetky krajiny, kde jahody nakupuje, tak to je E, pre spotrebiteľa informácia s nulovou výpovednou hodnotou. Čiže ja si kladiem otázku, či je naozaj až tak veľmi dôležité, veď predsa nemôžete vyrábať na každú šaržu marmelády novú etiketu. To je z hľadiska nákladov úplne neprípustné. A preto súhlasím e, so stanoviskom komisie, ale mám tu jednu otázku, ktorá sa týka druhov mesa, ktoré doteraz nespadali pod povinnosť označovať pôvod. Vy ste hovorili o označovaní najbežnejších druhov mesa, tam je to záväzné, no a miesto chovu a porážky zvierata je to potrebné označovať, je to nutné. A ja si kladiem otázku, prečo komisia považuje za nerealizovateľné možno som to dosť intenzívne nečítala, prečo považujete za nemožné uvádzať pôvod aj u iných druhov mesa, okrem tých, kde je to teraz momentálne povinné. Nedalo by sa prípadne uvádzať len jeden z týchto dvoch údajov. Ja si myslím, že pre ostatné druhy mesa je to diskriminačné, keď jedni musia označovať pôvod a druhý nie. Mňa by zaujímalo, či ten králik, ktorého si kúpim, nepochádza náhodou z Číny. Čiže toto sú tie veci okolo mesa a tam musím povedať, že chápem to, čo hovorili zástupcovia komisie, očakávala som to, ale pri tom mese musím povedať, že by malo byť možné označovať pôvod aj iných druhov mesa a malo by to byť možné aj u tých druhov mesa, ktoré nemajú taký podiel na trhu a nie sú až tak predávané. Bola by som rada, keby som mohla dostať bližšie vysvetlenie tohto postupu. Ďakujem, pani Karimba. Ďakujem. Ďakujem. Ja som mala taký pocit, že my sami si tu odporujeme. Hovorilo sa tu o tých druhoch mesa, Hovorilo sa o zvieratách, kde sa e, pôvod dá označovať, ale že by to nebolo v rozpore s vnútorným trhom a u iných potravín by to bolo v rozpore e, s cieľmi vnútorného trhu. Takže neviem, ja nevidím problém pri dobrovoľnom označovaní. A keď hovorím o dobrovoľnosti označovania, tak nie je to náhodou určitá konkurenčná výhoda či nevýhoda v rámci vnútorného trhu. Neviem, aby sme sa nedostali do nejakého extrému. Ja sa v tejto súvislosti bránim e, označeniu e, protekcionista. Ja ako aj vy v tomto výbore pre životné prostredie máme za úlohu už dlhé roky chrániť klímu. A Myslím si, že ak si spotrebiteľ vyberá potravinu, tak chce vedieť, nakoľko svojim výberom ovplyvňuje aj klímu a jeho ochranu, a to z dôvodu dovozu a z dôvodu emisí pri dovoze potravín. Aj to je dôležitá otázka. A potom tu máme ďalšiu vec. My v Európskej únii vydávame mnoho peňazí nielen na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale aj na štrukturálne fondy a fondy súdržnosti. Rovnako je dôležité mať na zreteli aj zamestnanosť na vidieku, ale aj vo všetkých regiónoch a podľa mňa aj toto je jeden z nástrojov, ako, spostre, ako spotrebiteľ môže ovplyvňovať to, do ktorých regiónov pôjdu peniaze a bude tam zachovaná zamestnanosť. Aj pomocou toho sa rozhodujeme, nielen e, pomocou toho, že kde som doma, ale E, zohľadňujem aj to, ktoré regióny chcem podporiť. A preto ma udivuje, že keď chcem vedieť, odkiaľ je králik, ktorého si kupujem, zatiaľ čo pri iných veciach by to bol problém označovať pôvod potraviny. Ďakujem. Ďakujem. Pani Girling? Ďakujem. Ja som skôr sklamaná touto správou komisie, ako ste už povedali, pán predseda, už sme o tom veľakrát hovorili, sú tu rôzne názory. Myslím si, že nestojíme všetci tak ďaleko na ceste k tomu povinnému označovaniu, ale pokiaľ ide o to obmedzovanie etiketáže, o ktorom hovorí komisia, prečo to má platiť len pre tieto produkty? pretože my už sme žiadali označovanie pôvodu pri olivovom oleji, pri zelenine. A prečo teda toto má byť len niekde a pri mese a mlieku nie? A jediným argumentom je cena. Ja som veľmi otvorená tomuto argumentu, pretože sú to veľké výdavky pre poľnohospodárov, spracujúci priemysel a potom to zaplatí spotrebiteľ. Ale ja neverím, že spotrebitelia si neželajú označenie krajiny pôvodu. Viac ako 80 ľudí si želá, aby e, pôvod mlieka bol označený a rovnako z veľkej časti chcú mať označené aj mliečne výrobky, pokiaľ ide o krajinu pôvodu. A tie podniky a podnikatelia, ktorí chcú podporovať miestnych poľnohospodárov, tak chcú mať istotu, že sa skutočne jedná o ten produkt, e, na ktorý myslia. Boli tu predsa veľké škandály ohľadne spracovania mesa alebo aj slaniny a napríklad na tej slanine mám, bolo veľa európskych e, veľa európskych ečiek, ale nebola to britská, ale dánska slanina. A to len preto, že nie je povinná etiketáž a označenie krajiny pôvodu. Ja si myslím, že tým by sme uľahčili život spotrebiteľom. Určite by sme im tým nezabránili alebo by sme ich neodradili kupovať si produkty z iných krajín, ale umožnili by sme im informovanú voľbu. Áno, môže to stať peniaze, um, môže ísť o niektoré potraviny, ktoré sú dosť výrazne komplexne spracúvané, ale napríklad výroba syra je veľmi jednoduchý proces a nechápem, prečo by sme napríklad pri syre nemohli mať označenú krajinu pôvodu. Napríklad čedar, ktorý sa vyrobí z anglického a irského mlieka, by mal mať napísané, že nepochádza z jednej krajiny, že sú tam dve krajiny pôvodu surovín. E, je to naozaj smutné, že sa nezaoberáme ani tými najzákladnejšími výrobkami. Chceme mať plnú vysledovateľnosť všetkého, a, takže keď si kúpime klobásu, tak chceme vedieť, odkiaľ prišla a E, kde bola spracovaná všetko je na počítači. Nie je to zložité. A spracovateľia aj výrobcovia vedia, odkiaľ suroviny pochádzajú a mňa veľmi sklamalo, že sa hovorí len o tom, že toto rozhodnutie je založené len na zhodnotení ceny. Ďakujem, pán predseda. Ja plne súhlasím s tým, čo Pani Kalenbach a pani Gerling povedali vo svojich analýzach, e, a ktoré tu máme pred sebou, ja si myslím, že to, čo nám komisia hovorí, nie je vždy logické. A ja si myslím, že etiketáž e, ohľadne pôvodu e, by tam mala byť, lebo to je veľmi dôležité pre spotrebiteľov a existuje to pre meso pre mliečne produkty, ako sú síry a analýza, e, ktorú nám dáva komisia, je veľmi zaujímavá, ale e, ne, nehovorí o pozitívnych aspektoch, hovorí sa tam o e, úderoch alebo o útokoch na výrobcov, pokiaľ ide o mliečné výrobky, ale keď sa pozrieme na externé štúdie, z ktorých vychádzajú dokumenty komisie, tak vidíme, že táto etiketáž je slabá alebo priemerná a máme tu štúdie, ktoré hovoria, že dopad na malé a stredné podniky by bol naozaj limitovaný. Vo svetle týchto skutočnosti aj vo svetle toho, čo spomenula pani Gerling, e, si musíme uvedieť, že 84 európskych spotrebiteľov si želá, aby pôvod potravín, ktoré e, konzumujú, bol označený. Chcem sa spýtať komisie, či by nebolo dobre, e, keby sa ešte raz zamyslela o, a že či naozaj to dobrovoľné etiketovanie je dostatočné a či by nebolo dobré aplikovať taký diferencovanejší prístup e, k rozličným produktom, najmä pokiaľ ide o mliečne výrobky. Ja teda súhlasím s mojimi dvoma predrečníkmi a v tom, že sa tým treba zaoberať iným spôsobom. Ďakujem, pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručná a pridám sa k tým, ktorí dnes plne nesúhlasia s tým, čo nám komisia predložila. Ja si myslím, že transparentné označovanie pôvodu môže byť len ďalším krokom k tomu, aby sme sa občanom snažili dokázať, že nám ide o to, aby boli čo najviac informovaní. Myslím si, že tie náklady, ktoré sú v správe predkladané, sú nadsadené, najmä pokiaľ ide o podporu malých a stredných farmárov, podnikateľov. Tam si myslím, že rozhodne nejde o to, aby títo ľudia e, že by nakupovali na rôznych miestach, lebo to štandardne ani nerobia. A myslím si, že práve to môže pomôcť e, zvýšeniu konkurencie schopnosti producentov. Chcela by som upozorniť na jednu stále sa opakujúcu vec, ktorá trápi východné krajiny a je vedecky dokázaná. My sme v júli tohto roku zverejnili výskum z Českej republiky, kde Vysoká škola chemicko-technologická prišla na to, že až tretina výrobkov v Českej republike je predávaná e, z vysokoho horším zložením, ako je tomu napríklad v Nemecku. Reálne to vlastne znamená asi to, že čoraz viac ľudí smerom na východ, na rozdiel od svojich západných spoluobčanov, je doslova do písmena chemický odpad a my e, s tým nie sme schopní nič robiť. My sa pozeráme, že v jednej krajine sú tie isté výrobky predávané za rovnakú cenu oveľa kvalitnejšie a na druhej strane v druhej krajine sú tieto veci predávané, takže keby tie občania boli reálne informovaní o tom, čo obsahujú, by si ich ani nekúpili, pretože e, by vedia, že to je niečo, čo je veľmi negatívne pre ich zdravie. A to sú všetko veci, e, kde občania strácajú dôveru. A to sú veci, kde vlastne nie sme schopní vôbec nič urobiť. A ak by sme tú dôveru mali posilniť tým, že budeme poskytovať viac a viac informácií, tak to by bolo pozitívne nie len pre nás, ale aj pre našu konkurenciu a my budeme vždy podporovať čo najväčšiu mieru transparentnosti, aby aj výrobcovia a dodávateľia boli otvorení, pretože len tak môžeme zabezpečiť, aby Európska únia voči nám bola e, korektná, lebo to, čo občania musia zažívať, čo sú občas nútení jesť od veľkých e, dodávateľov, tak si myslím, že to vedie len k zhoršovaniu mienok. A ja si myslím, že táto správa nie je teda dostatočná a myslím si, že by bolo e, vhodné, aby sme sa zamysleli, či nedokážeme urobiť viac. Ďakujem pani Grostet. Veľmi pekne ďakujem. A ja by som povedala, že vôbec nesúhlasím s návrhom, ktorý predniesla komisia a ja som mimoriadne skeptická, pokiaľ ide o odporúčania. Ja súhlasím s poslednými e, vystúpeniami, pretože naozaj spotrebitelia čoraz viac potrebujú dôverovať produktom, ktoré si kupujú a e, pôvod a, a indikácia, ktorá hovorí, že e, ten a ten produkt pochádza alebo nepochádza z EÚ, tak to nestačí, pretože e, spotrebiteľ nedôveruje takéto vágnej informácii. Na druhej strane, keď hovoríme o nákladoch, tak samozrejme, že všetko má svoju cenu ale ak sa táto e, povinnosť stane všeobecnou, tak e, potom sa ocitneme v situácii, keď dôjde k zníženiu vlastne týchto dôsledkov a dopadu na konkurencieschopnosť. Pokiaľ ide o zvýšené náklady pre producentov, tak aj k tomu sa treba stavať odlišne, pretože tá etiketáž e, pôvodu môže byť výhodou ako príklad uvediem ruské embargo. Keď sme sa o tom rozhodli, tak v mojej oblasti, kde sa produkuje veľa jablk a hrušiek, nastala panika u výrobcov, ktorí už nemohli exportovať do Ruska. A samotní spotrebitelia na základe komunikácie a propagandy im bolo povedané, že e, aby kupovali výrobky z vlastného regiónu a tak pomohli svojmu regiónu. Takže vlastne spotrebiteľ má možnosť výberu. Ďalší príklad, med. Veľa medu sa predáva v istých supermarketoch a je to vlastne čínsky eh, med a tam často nie je ani jedinej včely E, ktorá ho produkuje a je to predávané ako med a v skutočnosti to nie je med. A tu vám garantujem, že spotrebiteľ potrebuje informácie, aby e, vedel, že e, to a ten a ten výrobok pochádza z tej a tej krajiny. My potrebujeme tieto označenia a potrebujeme mať istotu, aby sme dôverovali E, týmto e, výrobkom. Takže ja som za povinné etiketovanie. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Môžem zapojiť sa do diskusie. Ja by som e, sa tiež chcel vyjadriť, lebo na jednej strane plne súhlasím s tým, čo povedala pani Kirling. <clears throat> o potrebe transparentnosti a poskytovania informácií spotrebiteľom, aby sa mohli informovane rozhodnúť. Ale je tu aj problém, ktorý ovplyvňuje farmy a podniky, ktoré e, často uprostred výroby nemôžu zmeniť e, to označenie, keďže sa môže stať, že súroviny pochádzajú z rôznych zdrojov v priebehu roka. Ale takisto výživná hodnota sa môže v priebehu roka e, zmeniť, pretože sa zmenili suroviny. A to tiež treba vziať do úvahy. Ale 85 spotrebiteľov európskych občanov sa dožaduje týchto informácií a ja si myslím, že tu by sme mali intervenovať a stimulovať toto označovanie, pretože občania platia dane, teda prispievajú k EÚ a preto majú právo očakávať, že EÚ potom bude intervenovať a prinúti podniky označovať výrobky. A ja sa obraciam na komisiu, ako e, vlastne reagujete, ako e, prispôsobujete tieto politiky. A potom s ohľadom na rokovanie o TTIP, e, nie je tu nejaké e, riziko, že sa tu vlastne znížia európske normy. Toto je tiež v centre diskusí. Toto nemôže byť sterilná diskusia. Toto, um, zbytočne to budeme robiť, keď TTIP potom všetko zmetie zo stola. Ďakujem, pán predseda. Ja som v lete navštívila viacero potravinárskych podnikov u nás doma a pochopila som, že reagujú rôznym spôsobom na povinnosť označovať a najmä tie podniky, ktoré sú naozaj regionálne zakotvené, majú veľký záujem o toto označovanie a myslím si, že aj z tohto pohľadu treba veľmi kriticky vnímať správu komisie a zazneli tu aj otázky od kolegov, konkrétne e, otázky smerom k protekcionizmu. Aj e, kolegyňa po mojej pravej ruke o tom hovorila. A ja si myslím, že si stále musíme e, klásť otázku pri e, raste cien. Samozrejme je to problém pre spotrebiteľa a v Nemecku to veľmi pozorne skúmame, ale e, v tejto súvislosti mám na komisiu otázku. Keď hovoríme dobrovoľné, označovanie by malo byť možné, ale dobrovoľné označovanie predsa predstavuje rovnaké náklady ako povinné označovanie. Akurát keď to bude povinné pre všetkých, tak tu bude lepšia konkurenciaschopnosť, rovnaké podmienky. A preto by som sa chcela dozvedieť od komisie, či zhodnotila, že dobrovoľné označovanie nebude predstavovať také vysoké náklady ako povinné. Ďakujem, pán predseda. Toto nie je prvý krát a určite nie je posledný krát, čo diskutujeme o týchto otázkach, o otázkach povinného označovania mesa, medu, ovocia a tak ďalej. Ale musím povedať, že súhlasím s komisiou práve vzhľadom na ten aspekt pragmatický. E, pokiaľ ide o náklady, budú to e, nakoniec e, výrobcovia, ktorí to budú musieť zaplatiť a títo potom prenesú na spotrebiteľa. Po druhé, tu ide aj o podvody a týmto podvodom sa nevyhneme len povinným označovaním, tak ako sme to zaznamenali aj v prípade škandálu s konským mesom. Ľudia jednoducho budú páchať podvody tak či onak. Ani E, týmto spôsobom nezvýšime e, podporu niektorých výrobkov. E, my musíme zabezpečiť, aby tie náklady boli spravodlivé a aby sme naozaj bojovali proti podvodom a aby potraviny boli také bezpečné, ako sa len dá. Možno sa tu dostaneme aj do rizika nacionalizácie celého potravového reťazca, potravinového reťazca. A myslím si, že výrobcovia budú mať záujem o tento krok, ak z toho budú mať určitý úžitok. Napríklad v Španielsku pri balených vajciach <clears throat> e, naše vajíčka sú niekoľkonásobne drahšie než čínske vajíčka, ale spotrebitelia ich kupujú, pretože ich chcú. Avšak, ak sa tá cena zvýši v dôsledku povinného označovania, neviem, či budú takto reagovať, či tá reakcia bude rovnaká. Spotrebiteľ samozrejme chce mať informácie, a pre nás je dôležité už to, aby tam bolo napísané, či je výrobok e, vyrobený v Únii alebo nie. A to preto, že v Únii máme veľmi vysoké e, normy kvality, máme e, pohod, predpisy pre pohodu zvierat, pre obmedzené používanie pesticídov a tak ďalej. Ďakujem kým vrátim slovo komisii, mm, rád by som aj ja položil otázku, pretože v tejto diskusii sme zaznamenali to, že stanoviská v rámci parlamentu sú rozdielne. Sú tu medzi nami tí, ktorí podporujú návrh komisie, ale sú tu aj takí, ktorí mm, mm, sa domnievajú, že tie požiadavky na strane spotrebiteľov znamenajú to, že spotrebitelia majú právo dostávať oveľa viac informácií o súrovinách a o pôvode výrobku. Takže moja otázka pre komisiu je, e, nebolo by jednoduché zaviesť povinné označovanie aj pre iné kategórie výrobkov, keďže už pre niektoré kategórie to máme. Samozrejme, tam, kde je veľa e, surovín, tam je to veľmi zložité, tam by to bolo naozaj mimoriadne zložité, ak by tam mala byť vysledovateľnosť absolútne všetkých surovín, to by naozaj znamenalo obrovské náklady. Ale pri jednozložkových potravinách máme už e, štúdiu, ktorá bola zverejnená a tam sa to dá veľmi jednoducho urobiť. Zoberte si taký pomarančový džús, kde <clears throat> je najmä v prípade 100% pomarančový džús, myslím si, že tam by nemalo byť také zložité označiť, či ten džús pochádza z Brazílie, alebo z Číny, alebo z niektorej európskej krajiny. že e, tieto e, podniky majú dokonca e, trvalých dodávateľov, berú suroviny stále od toho, toho istého dodávateľa. Takže neviem, prečo by to bolo zložité. Takže otázka na komisiu je, prečo takéto označovanie nemôže byť aj pre niektoré iné kategórie, potravin, kde by tie náklady neboli také vysoké. Napríklad e, pri niektorých druhoch mesa, pri čerstvom mese. My nemôžeme povedať, že niektoré pod, mm, niektorí sú v kategórii A a iné, iné výrobky sú v kategórii B. Ďakujem. Urobíme to v rovnakom poradí, v akom sme prezentovali túto tému. Určite budem hovoriť aj o všeobecných záležitostiach označovania a potom kolega preberie tie ďalšie e, otázky, ktoré sa týkajú konkrétnych kategórií mesa, mlieka a ďalších výrobkov. V zásade sme počuli všetky možné názory na túto tému a ja sa teraz budem venovať otázkam, ktoré ste položili. Keď sme hovorili o porovnávaní dobrovoľného a povinného označovania a hovorili sme tu aj o konkurenčnej výhode, to spomenula pani Kannenbach, tak vlastne ten najväčší rozdiel eh, je v tom, že dobrovoľné označovanie by malo byť len e, tam, kde e, je to e, možné vzhľadom na hospodárskú súťaž a iní nemajú byť nútení. Takže je veľmi dôležité uvedomiť si e, to, čo tu zaznelo aj neskôr viackrát, a síce, že sú tu isté prínosy označovania, ale tu je e, požiadavka spotrebiteľa na jednej strane a na druhej strane prínosy z označovania. A to sa dá urobiť e, prostredníctvom dobrovoľného označovania a potom si môže spotrebiteľ vybrať, ak chce, kúpiť označený výrobok radšej než neoznačený. A ak to urobíme povinné, potom tu bude jasný a výrazný negatívny účinok nielen v oblasti cien, čo je dôležité, ale aj v oblasti eh, tej rigidnosti dodávateľského reťazca, sa, bude to mať dopad na vnútorný aj zahraničný trh a preto sme sa rozhodli neísť touto cestou. My sme to naozaj hodnotili veľmi podrobne a e, výsledok nás e, naviedol k tomu, že dávame prednosť e, dobrovoľnému označovaniu. Najvyššie no niektoré členské štáty majú vlastné predpisy o označovania a tie sú prípustné na základe nariadenia. Viem, že niektoré máme napríklad aj v Strednej Európe a máme jasnú definíciu. Toto je možné, ak e, zdôvodnenie je dané, že e, ten, tá väzba medzi kvalitou a pôvodom je jasná a ak e, väčšina spotrebiteľov si žiada takúto informáciu. A tu môžeme postupovať na základe zásady primeranosti, a je to, prim, je to prípustné a takto sa to udialo aj v minulosti a je to jedno z riešení, ktoré sa použilo aj v minulosti. Krátko sa chcem vyjadriť aj k tomu, čo povedala pani Gerling e, o škandáloch, kde sa použila britská zástava na dánskom výrobku. Toto je výnimočný príklad implement, problému s implementáciou. My musíme správne vykonávať existujúce nariadenia. To znamená, že existujúce nariadenie jednoducho nebolo dodržané, pretože nariadenie hovorí jasne, že označenie obrázkom alebo čímkoľvek nesmie byť zavádzajúce a ako náhle je tu niečo, čo by ukazovalo na istú krajinu ako krajinu pôvodu, potom takéto označenie je povinné. Teda znamená to, že ak tam bola britská zástava, ale bolo to vyrobené v Dánsku, potom tam musí byť napísané, že to bolo vyrobené v Dánsku. Ak sa tak neudialo, potom je to podvod. A už teraz na základe existujúceho nariadenia takéto niečo je neprípustné. Teda musíme sa sústrediť na výkon existujúcich predpisov. Potom sa tu viackrát objavila téma vysledovateľnosti a ja musím povedať, že toto je nástroj, ktorý umožňuje uh, v celom potravinovom reťazci sledovať e, e, zdroj a teda vysledovať aj problém a zdroj problému. Toto nie je nástroj na informovanie spotrebiteľa. My máme predpisy, najskôr všeobecné predpisy pre každý výrobok a potom máme ešte osobitné predpisy pre meso, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti. A ten škandál s eh, konským mesom bol príkladom na základe a vďaka eh, zásade vysledovateľnosti sme sa dopracovali k zdroju problému. Potom, pokiaľ ide o povinné označovanie jablk a hrušiek eh, v situácii ako e, ruské embargo, tak chcem povedať, že toto sú komodity, kde už je povinnosť označiť pôvod. Takže tu už predpis existuje a je aj e, vykonávaný v Európe. Ďalej, súhlasím s tým, čo tu zaznelo o, e, o rôznych reakciách zo strany priemyslu. Nemôžeme tvrdiť, že dobrovoľné označenie bude mať rovnaké ceny ako povinné. Bude to mať isté náklady pre tie podniky, ktoré sa vyberú touto cestou, ktorí budú chcieť dobrovoľne, ktoré budú chcieť povinne, e, dobrovoľne označovať e, výrobky. Ale je aj veľa malých stredných podnikov, ktoré nechcú označovať tieto výrobky a ak zavedieme povinné označenie, tak pre ne tie náklady naozaj výrazne vzrastú, lebo to budú musieť urobiť. Potom e, tá posledná poznámka, ktorá sa týkala jednozložkových e, výrobkov, ako napríklad e, jahody alebo pomarančový džús, mlieko, syr naozaj si myslím, že je dôležité uvedomiť si v prvom rade, že aj keď to vyzerá e, tak, že sa dodávateľ e, surovín nemení, môže sa to stať. A máme napríklad vynikajúci príklad práve v pomarančovom džúse. E, práve vzhľadom na fitosanitárnu situáciu sa musel dovoz jednej krajiny nahradiť okamžite iným, iným dovozom z inej krajiny. A potom, e, sekundárny problém, e, môže sa stať, že viacerí dodávateľia dodávajú e, tento, túto surovinu. Niekde to môže byť z Brazílie, potom z Argentíny, potom z Afriky. A môže sa stať, že výrobca kombinuje na základe sezónnosti túto surovinu mm, z jednotlivých krajín, z viacerých krajín a to sa môže meniť z týždňa na týždeň, to sa môže meniť z roka na rok Takže aj keď sa to javí a priori ako e, jednoduchý prípad, neznamená to, že je to je jednoduchý e, prípad a je otázka, ako potom meniť označovanie. Ja si myslím, že ja som zareagoval na všetky pripomienky a ja teraz dám slovo kolegovi, aby zareagoval na tému meso mlieko. Ak súhlasíte, pán predseda, tak e, keďže máme ešte pár minút, tak odpoviem a chcel by som pripomenúť výboru, že toto, čo dávame na stôl, je správa, ktorá vychádza z dvoch štúdií, ktoré urobili pre nás externí odborníci. Takže my sme pripravili súhrn toho, čo e, vzýšlo z týchto externých štúdií a nie je to e, strikne povedané návrh komisie. Nič menej ehm, vidím, že diskusia aj v tomto výbore sa týka toho, že by sme mali eh, postúpiť a eh, naozaj je to aj v dôsledku toho, že transparentnosť potravinového reťazca je dôležitým prvkom dôveryhodnosti a motívom pre spotrebiteľov nakupovať naše výrobky. A preto je v našom spoločnom záujme, aby sme získali čo najviac z tohto procesu a aby sme preskúmali, ako ísť ešte ďalej. Pán Miko spomenul už niekoľko sektorov, kde existuje povinné označovanie pôvodu. A to sa vyvinulo historicky. Začali sme s niekoľkými výrobkami, kde sa dalo veľmi rýchlo pokročiť. Dobrým príkladom je zelenina, ovocie, paradajky dopestované v istej oblasti a potom sa dostávajú cez distribučnú sieť do potravinového reťazca. Ale keď ide o spracované potraviny, tá situácia je oveľa zložitejšia. Keď sa pozrieme na sektor mesa, mm, tak e, je e, problém, lebo to meso pochádza z jedného regiónu, ale spracováva a ukončuje, finalizuje sa v inom e, podniku alebo na inom mieste. Čiže máme hneď tri rozličné miesta a ako označiť pôvod. Takže tuto je to oveľa zložitejšie a ešte je to zložitejšie napríklad v mliekárenskom priemysle. Tu máme asi najzložitejšiu situáciu, pretože všetko je v zásade odvodené od surového mlieka, ale surové mlieko sa môže dovážať e, aj na veľkú diálku a toto určite skomplikuje situáciu tým, ktorí by sa rozhodli, pre povinné označenie pôvodu. A práve tu myslím si, že e, stojí pred nami klasická dilema. Ak to zavedieme ako povinnosť a bude sa to vzťahovať na všetkých, okamžite e, mnohé podniky a distribútory povedia, toto nie je primerané pretože mm, neprispieva to eh, alebo ten a tu je teda otázka, ako ďaleko eh, chceme ísť a všetci chceme mať transparentnosť, transparentnosť pre spotrebiteľov, aj my sme spotrebitelia, ale samozrejme vždy sa musíme pozrieť aj na súvisiace náklady a osobitne pre mliekarenský priemysel máme množstvo dodatočných aspektov, ktoré sa tu objavujú, ak sa pozriete napríklad na región Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko. Tu máte hneď 5 členských štátov eh, v mliekarenskom priemysle a tu by bolo takmer nemožné pre tých, ktorí vyrábajú sír, identifikovať odkiaľ pochádza surové mlieko. Ďalšie e, krajiny, povedzme Spojené kráľovstvo, má spoločnú hranicu s Írskom, tam sa to dá ľahšie vyriešiť, ale e, mnoho krajín, napríklad v, cent- e, v Strednej Európe, má viacero hraníc s viacerými krajinami, a e, dovážajú mlieko z týchto krajín. Takže toto by naozaj znamenalo veľký problém ak by sme povedali, že budeme používať regionálne označenie, potom by to dávalo zmysel. Na konci by nebolo také dôležité, či <clears throat> mlieko pochádza ehm, tej alebo ktorej krajiny, pretože región by bol stále e, zachovaný. Takže E, pri regionálnych výrobkoch je dôležité dostať regionálne výrobky do potravinového retenca. To je veľmi dôležité pre miestnych výrobcov a miestni výrobcovia často využívajú možnosť e, dobrovoľného označovania, aby označili to, že tento výrobok pochádza z regiónu, tu bol spracovaný a že uh, E, vlastne vznikol zo surovín, ktoré boli dopestované alebo vyrobené v samotnom regióne. Ale to sú väčšinou regionálne predávky, ktoré sa predávajú v danom regióne, ale tam, kde máme e, tú situáciu na väčšie vzdialenosti, tam je to iné. a konkrétne v mliekarenskom priemysle naozaj idu, ide o mnohé výrobky, ktoré sú vyrábané zo súrovín, ktoré sa dovážajú na veľkú vzdialenosť, takže tu by to asi nedávalo zmysel, keby sme zavadzali povinné označovanie. A keď sa teraz vrátim k ďalším otázkam, ktoré tu zazneli. A k kritike, že sme nešli dostatočne e, ďaleko, napríklad e, v prípade e, králikov alebo diviny. Mnohé tieto výrobky sa produkujú lokálne a teda otázka E, v prípade niektorých zvierat, ktoré sa konzumujú len sezónne, mm, pre napríklad konské meso situácia je iná, pretože konské meso sa používa aj v častiach mm, a dáva sa do mnohých výrobkov a tu e, operujú skôr veľké podniky, ale sú tu aj malé podniky, ktoré balia výrobky a jed... takéto porcované meso a takéto podniky by boli e, naozaj ovplyvnené, ak by e, bolo zavedené povinné označovanie, ak by e, museli dodržiavať predpisy o povinnom označovaní. Potom Ehm, na základe štúdií, ktoré sa venovali aj týmto prípadom, sme sa rozhodli, že nepôjdeme cestou povinného systému, ale e, tak ako dnes, e, naďalej ponechávame možnosť e, dobrovoľného označovania. Takže aby som to zhrnul, máme veľmi zložitú situáciu, najmä pre vysoko spracované mliekarenské výrobky a takisto sme skúmali, ako zvýšiť transparentnosť a myslím si, čo tu je jasné, je, je, že sa potrebujeme pozrieť na túto záležitosť ešte podrobnejšie. Ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím si, že tieto všetko bola veľmi užitočná diskusia. A v rámci tejto ste aj vy ako komisia mali možnosť počúvať, o čo ide e, poslancom parlamentu. Myslím, že túto diskusiu na dnes ešte neuzatvárame, pretože sa vlastne vraciame k tomu každoročne a som si istý, že budeme mať v budúci rok dostatok času od tieto otázky prediskutovať. Myslím, že môžeme dnešné dopoludne, dopoludnejšiu schôdzu ukončiť a uvidíme sa opäť o tretej dnes popoludní. Takže ďakujem pekne a dobrú chuť.